Très bien, si vous voulez bien euh, prendre place, je vais vous proposer de démarrer. Prosím, usadte sa a začneme naše zasadnutie. Ja vám všetkým želám, všetkých vás vítam po e, prestávke. Dúfam, že ste si všetci, e, všetci odpočinuli. Ďakujem pánu Sikerskému, predsedovi výboru pre polnohospodárstvo že prišiel e, sem z iného výboru. No, máme za sebou už veľa práce v týchto posledných dňoch a on tiež takže ešte raz e, dúfam, že všetkým sa vám darilo. No a teraz sa vrátime k činnosti a práci nášho výboru. Ja by som chcel privítať e, všetkých našich hostí z Austrálie, z Kanady a z USA. Ja sa predstavím neskôr presnejšie. Vítam vás srdečne medzi nami. No a ja ešte teraz sa malnou časťou našej práci. Predtým dnes sa na všetkých uvedem do kontextu. Takže najskôr k programu. Nedostali sme žiadne pripomienky a návrhy na zmeny a preto program je prijatý bez zmeny, tak ako ste ho dostali E, k dispozícii. Teraz oznamenia predsedu. Tlmočie máme dnes k dispozícii v 16 jazykoch. No a dokumenty sú k, dispo, e, k dispozícii cez aplikáciu e-meeting. No a zasadnutie je vysielané na internete. Dnes tu máme tiež tým kameramanov s povolením inštitúciom je to francúzsky televízny kanál Franza 24, ktorých vítam a ďakujem za ich prácu. Bez námietok k zápisniciam s predchádzajúcim zasadnutiam z 15. mája, 7., 19. a 28. júna. Námetky sme žiadne nedostali, takže zápisnice sú e, prijaté. Hm, vidím, že by sa niekto hlásil, takže tieto zápisnice sú týmto prijaté. No a teraz, keď mi dovolíte, prejdem k podstate našej dnešnej práce, na ktorej sme, ktorej sme všetci rozhodli, všetky skupiny. A ide o komparatívnu analýzu povolovacích postupov v krajinách OECD. No a práce tejto komisie je veľmi špe- nášho výboru je veľmi špecifická. Sú to témy, ktoré nás všetkých zamestnávajú, pretože je tu rozsudok Kalifornského súdu, ktorý je zásadný pre našu prácu. No a sú to rozhodnutia otázka, ktoré nás zavezujú zaoberať sa týmito témami veľmi detálne. A bez eh, mm, teda vplyvom na našu prácu, tak aby sme ju zlepšovali a zvyšovali kvalitu našich, eh, našich, eh, našej legislatívy, a tak musíme dávať veľký pozor, musíme sa intenzívne a detailne venovať našej práci. Robert Linz, Bart Stas sú naši spravodajcovia. No a, a musíme zohľadniť v našej práci tie autory má globálny charakter. Takže dnes sme sa rozhodli pozvať trocha hostí, aby sme sa nejak vynasnažili skompletizovať eh, našu rozprávu a prácu, pretože téma je veľmi kontroverzná, neustále musíme hodnotiť a porovnávať eh, rôzne fakty a informácie. Takže vítam medzi nami Krisa Parkera z Austrálie, pána Richarda Okojna z Kanady. Ja tiež ďakujem za to, že prišiel. A pani pána Richarda riaditeľku Kalifornskej, Kalifornskej agentúry pre životné prostredie, ktorá nás bude informovať o rozsudkoch. No a nemá, keď nedele sme nemali zasadnutie koordinátorov, no a e, to musíme nastaviť nejakú e, rovnováhu a preto sme pozvali aj zástupcu e, USA. Takže pán Kay Wynn z USA a tiež dnes vystúpi, dnes po obede. E, naši drahí hostia, ja som e, musel konzultovať politické skupiny či, s tým, či môže dnes vystúpiť, pretože pôvodne to nebolo, nebolo v pláne. Ja som e, sa radil s koordinátormi politických skupín a bola to jedna námietka pá e, členov GUE, pretože postup homologizácie je jednotný a neprináša žiadnu e, pridanú hodnotu. No a takto funguje naša demokracia na kontinente, takže Pán Kegwin dostane slovo eh, ako, ako ostatní hostia v rámci tohto zasadnutia. Takže to budeme postupovať. Samozrejme, vieme, že dnešné zasadnutie dúfam nám pomôže porovnať pracovné postupy s našimi partnermi z krajín OECD. No a je dôležité že povedať si, ako budeme postupovať. Každý vás hosti bude mať na úvod 10 minút na prezentáciu. Každý tí naši hostia vystúpia jeden po druhom a predstavia nám rôzne modality. Každý bude mať 10 minút. No a potom dostanú slovo dvaja spravodajcovia za EPP, to pani Delaj Eh, ktorá nahradza pána Linca a pán Bart Stas za zelených. No a vy poznáte no ten postup, ale ja vám ho ešte pripomeniem. A všetci to musíme rešpektovať. Každá otázka, po každej otázke nasleduje odpoveď, takže ja chcem, aby ste každú otázku smerovali na jedného konkrétneho hostia. Ten potom dostane dve minúty na odpoveď a ak tá odpoveď nebude uspokojivá pre poslanca, tak poslanec môže položiť eh, dodatočnú otázku pre pol minúty. No a my si vypočujeme teda rôznych spravodajcov a potom dostanú slovo eh, koordinátori podľa rovnakého princípu. Jedna minúta na otázku a dve minúty na odpoveď. A potom pol minúty na e, dodatočnú otázku. Takže dúfam, že takto sa nám podarí pokročiť v našej kolektívnej práci, pracovania správ, správy, ktorá bude, dúfam, ambiciozná a na tú tému, ktorou sa e, zaoberáme. No a bez e, zbytečného zdržiavania navrhujem, aby sme začali a slovo dostane pán Chris Parker v mene Austrálskeho úradu. Pán generálny riaditeľ, máte 10 minút a môžete nám predstaviť všetky protokoly, ktoré sú aktuálne v Austrálii. Pán Parker, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. V Austrálie, v Austrálii je to regulovaná eh, kooperatívnym štatutárnym eh, systémom. No a my sme nezávislým štatutárnym orgánom, ktorý zodpovedá eh, za hodnotenie a registráciu pesticídov a veterinárnych medicín a liekov. Naše zodpovednosť je, ide od registrácie cez výrobu až po predaj nie, monitoring eh, našej legislatívy. Eh, priebehu pomocou eh, testovania na bezpečnosti registrovaných produktov AR ostravská vláda pracuje v spolupráci so štátom a teritoriálnymi vládami, aby hodnotila a riadila rizika od prvých krokov komercializácie produktov až po uskladenia použitia chemikálií štát a teritoriálne vlády zodpovedajú za regulovanie a monitoring používania chemických látok. Spolu podporujeme polnohospodársky priemysel v Austrálii bezpečnými a účinnými chemikáliami, ktoré podporujú produktivitu, riade bezpečnosť, environmentálnu udržateľnosť a zdravie zvierat. Máme prístup, máme vedecký prístup na základe hodnotenia rizika, produkty, ktoré nie sú často nebezpečné pesticídy, herbicídy, fungicídy. Herbicídy majú chrániť životné prostredie, zvieratá a polnohospodárske plodiny od škodcov a chorôb regulujeme chemické produkty štrukturovaným procesom, kde kombinujeme vedeckú metodológiu, legislatívu, hodnotenie rizik na to, aby sme zaistili, že produkty sú bezpečné a nemajú nepriaznivé vplyvy my používame metódy na to, aby sme pochopili rizikové profily chemických produktov, aby sme určili pravdepodobnosť vplyvov na ľudí, zvieratá, životné prostredie a polnohospodársky priemysel. Toto hodnotenie zvažuje toxicitu, to sú rizika a tiež rozsah vystavenia produktov navrhujeme opatrenia na znižovanie, znižovanie nebezpečných dopadov, ak sa môžu uplatňovať opatrenia a na znižovanie rizik a produkt sa dá používať bezpečne, tak produkt bude používaný v súlade s označením hrozby, ktoré sa dajú minimalizovať a udržať v bezpečných eh, limitoch eh, pomocou opatrení, tak sú látky eh, povolené. Austrália má fungujúci regulačný rámec a uznávame hodnotu neustáleho zlepšovania. Priemysel stále rastie, máme zmeny životného prostredia a v kontexte environmentálneho a digitálneho prostredia to náš rámec prispôsobíme, robíme to v spolupráci s vládou, priemyslov, všetkými aktér, aktérmi, aby sme reformovali legislatívu a udali dobrý regulačný rámec a súčasne chránili ľudské zdravie, zvieratá a životné prostredie. A, polnohospodárske chemikálie v Austrálii hrajú dôležitú úlohu v rámci nášho hospodárstva máme polnospodárskú produkciu v hodnote 59 miliard dolárov, tak je to priemysel, ktorý zamestnáva tisíce ľudí priamo vo výrobnom procese a ďalších 7,5 tisíce nepriamo v produktoch pre ochranu plodín. Veterinárny sektor, sektor veterinárnych liekov je menší, ale aj tak je to e, dôležitým, dôležitým e, prispievateľom. E, v dopyt v Austrálii stále rastie a je veľmi dôležité, aby sme poskytovali služby, ktoré budú zaisťovať bezpečné inovácie v polnohospodárskom sektore. Príležitosť, ktorú máme s tými krajinami, je pracovať kolaboratívne, hodnotiť rizika a tak vyslať, neohrozovať produktivitu a podporovať produktivu v polnohospodárskom priemysle. A naša, naša účasť v spoločných globálnych revíziách je prospešná a, a no, príspevok vedcov z Kanady a Nového Zélandu, ktorí vypracovali v roku 2016 prvú trojstrannú Globálnu revíziu tiež podporujeme použitie medzinárodných hodnotení a údajov v žiadostiach, ktoré boli v Austrálii predložené v roku 2017 a 2018 vo finančnom roku APV použilo hodnotenie údajov od ostatných regulátorov na eh, pre informované rozhodnutia pre žiadosti o 23 produktov a 19 eh, žiadosti o menšie použitie. My budeme vychádzať, ďalej budovať na tejto práce. No a chceme proaktívny eh, prístup, eh, chceme, aby sme dostali medzinárodné dáta eh, pre registráciu v Austrálii. Neustála angažovanosť a dialog na medzinárodných fórach, ako je OECD. Chceme dielať kontext a hovoriť o ďalších možnostiach medzinárodnej harmonizácie. Škodcovia a Choroby nepoznajú hranice a ohrozujú plodiny, produktivitu a obchod. Zatiaľ, čo Austrália má to šťastie, že sa tu nevyskytujú mnohé, mnohí škodcovia a, a choroby, tak súhlasíme s názorom, s ochranou životného prostredia, rastlín, živočíchov a ľudí. Zlepšenou harmonizáciou a medzinárodnou spoluprácou naše regulačné rozhodnutia na základe vedeckých poznatkov a rizik môžu podporiť globálne výsledky. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne za e, váš príspevok. Ako som povedal, teraz, teraz nasleduje e, ďalší host, Richard Okwan e, v mene Kanadského úradu ktorý má rovnakú úlohu. Nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda, za príležitosť hovoriť s vami o tom, ako sa spravuje a obrana proti škodcom v Kanade. Som z agentúry PMRA, sme z oddelenia ministerstva zdravotníctva. Náš prístup k regulácii, k regulatívam v oblasti brany proti škodcom je zákon, ktorý je prijatý na úrovni vlády. Máme takúto legislatívu. A dodatočne jednotlivé provincie a teritoria, ktoré sú spravované e, o jednu úroveň nižšie, si môžu zvoliť e, environmentálne zákony a často dajú ešte reštriktívnejšie podmienky, ako je e, federálny zákon v Kanade. Kým pesticíd môže byť autorizovaný pre použitie v Kanade, musí prejsť schvaľovaním. Tak ako vo väčšine krajín OECD sú určité podmienky, vedecké štúdie musia prebehnúť charakterizovanie povahy, tohto pesticídu, ohrozenie, environmentálne rizika. Toto všetko musí byť preskúmané. Aktívna zložka je podrobená skúmaniu, najmä v produktoch, ktoré sú určené pre koncového používateľa. Potom na federálnej úrovni schváli naša agentúra PMRA tento produkt na základe protokolov, ktoré vychádzajú z protokolov odporúčaných OECD. Máme vedeckú radu, ktorá odporúča tento produkt alebo nie. Čo sa týka toxicity, my určíme, či tento produkt sa dá využiť bez toho, aby mal nežiaduce účinky na životné prostredie alebo na ľudí. Takisto stanovujeme zvyškové hodnoty, ktoré môžu zostať v potravinách. Keď pesticíd dostane schválenie v Kanade na používanie, ešte stále je podrobovaný kontrolám po schválení. Je to cyklické vyhodnocovanie všetkých registrovaných pesticídov a aktivity, ktoré zahrňajú rôzne stupne zákonov a pravidiel. Napríklad, e, keď sa udejú nejaké zdravotné incidenty alebo incidenty v oblasti životného prostredia, opäť sa príslušný pesticíd e, celý prekontroluje. Indikácie použitia a jeho manažovanie, jeho zvládanie tak, takéhoto produktu, nakladanie s ním. Pretože to, že je niekde napísaná nejaká inštrukcia, to ešte nezaručuje, že aj v praxi sa pri používaní pesticídu ľudia správali pri jeho aplikácii podľa tohto postupu. To znamená, že máme aj programy dodržiavania inštrukcií za obchádzanie s pesticídmi, e, ktoré monitoruje naša agentúra PMRA. Takisto máme vedecké skupiny, publikujeme a sme v sieti s ostatnými regulátormi v krajinách OECD, čo sa týka bezpečnosti pesticidov. Napríklad spolupracujeme s EFSO, Európskou, Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín. Zaoberáme sa um, modernizovaním a updateovaním nových poznatkov, nový, novými vedeckými informáciami a vyhodnoteniami, ktoré boli uh, vykonané inde vo svete, štúdie pre aktívnu zložku alebo produkt. Každých 15 rokov sa špecificky reviduje e, povolenie na pesticíd, aby sa určilo, či je aj do budúcnosti možné povoliť používanie tohto pesticídu po jeho dlhoročnom používaní a pozorovaní e, jeho používania v teréne. Ak e, vzniknú nejaké pochybnosti o konkrétnom pesticíde v niektorých iných krajinách OECD, E, opäť sa pesticid v Kanade podrobí prísnym textom, testom. Všetky účinky, ktoré súvisia s ich e, produktmi, musia výrobcovia a používateľia nahlasovať našej agentúre PMRA, takisto poškodenia zdravia a musia vykonať nápravné opatrenia, ak tieto sú nevyhnutné. Takisto by som chcel poukázať na to, že všetky naše dôležité rozhodnutia im predchádza verejná publikácia a pripomienkovanie, e, zhodnotenie rizika, e, bezpečnosti daného pesticídu a kým sa príjme záverečné rozhodnutie, berieme do úvahy všetky informácie a pozorovania, ktoré sa k nám dostali o povahe pesticídu a prípade, prípadných jeho účinkoch. Všetky tieto dáta, ktoré takto sa k nám dostanú, využívame v procese autorizácie sú podrobované inšpekcii aj po prijati záverečného rozhodnutia. Všetka táto práca sa vykonáva v kontexte e, zhustujúcej sa medzinárodnej spolupráce, zintenzívnenej medzinárodnej spolupráce a partnerstiev s krajinami ako je USA, Austrália, členskými štátmi EÚ a inštitúciami, a inštitúciami ako je Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA, Máme spoločné aktivity a skúsenosti z globálnych eh, vedeckých výskumov celosvetových, z ktorých potom vyplýva reglementácia. Nejde tu len o lepšiu ochranu životného prostredia, ale aj zvyšovanie kompetentnosti. Podľa mňa je práve toto veľmi dôležité. Týmto končím svoju prezentáciu a veľmi rád odpoviem na všetky otázky, ktoré výbor sa rozhodne položiť. Ďakujem pekne, pán Okva. Pán Kevin, skôr ako vám dám slovo, myslím si, že by som mal povedať, že toto je špecifické stretnutie včera. V podstate E, vy za to teda nemôžete, že váš kolega z Kalifornie nemohol prísť, e, ktoré v podstate sa odhlasí až na poslednú chvíľu. A sme veľmi radi, že na poslednú chvíľu na túto požiadavku ste boli ochotní prísť. A teda chcel by som sa vám osobne poďakovať, e, že ste prišli medzi nás, pretože to v žiadnom prípade nebolo pre vás jednoduché a to viem. Prísť takto uprostred všetkého, len tak na poslednú chvíľu. Takže v každom prípade ďakujem pekne, že ste boli k dispozícii dispozícii že ste prišli. A hneď vám odovzdám slovo. Nech sa páči, pán Kejvin. Chair, thank you and thank you for those. Vážený pán predseda, ďakujem za tieto poznámky. Je pre mňa cťou, že tu môžem byť. Poznám aj kolegov, ktorí prišli, ale so mnou mal prísť kolega, ktorý nemohol sa zúčastniť, zostal doma. Kolegovia z Austrálie a Kanady sa už vyjadrili, že využívajú prístup vychádzajúci z posúdenia rizik, aj Amerika Severná takýto postup používa takisto vedecké protokoly a ochrana verejného zdravia a životného prostredia, využívame aj posúdenie rizika. Toto všetko sú základy pre našu prácu. Náš postup prijímania právnych noriem e, má dva štatúty. Jeden sa sústreďuje na maximálny zvyšok e, pesticídu v pôde. V e, USA to nazývame tolerancia. Ak stanovíme takúto toleranciu, znamená to, že zvyšok pesticídu, ktorý zostane, e, nemôže už e, byť škodlivý. Takisto v poľnohospodárstve, keď sa používajú pesticídy, musíme určiť, či používanie pesticídov je v súhľade e, s tým, čo hovorí etiketa a či nebudú škodlivé účinky na životné prostredie a na pôdu. Americký program pre pesticídy sa sústreďuje na rozličné mnohé pesticídy na ochranu rastlín na produkty, ktoré sa používajú v nemocniciach pri dezinfikovaní prístrojov a nástrojov, repelenty na odplašovanie škodlivého hmyzu, takisto produkty, ktoré sa používajú pri zike, malárii a ďalších chorobách. Čoraz viac sa naša práca sústreďuje na vyhodnocovanie bezpečnosti prírodných produktov, biopesticídov, pretože zohrávajú čoraz väčšiu úlohu pri zvládaní e, rizik súvisiacich so škodcami. Rozhodnutia o právnych normách a regulačnom rámci v USA prichádza po vyhodnotení rizik. Toto vyhodnotenie rizik môže súvisieť s rizikom pri vystavení pesticídu a iných typov rizik. V USA máme také zákony, ktoré ochránia používateľa pesticídu, pokiaľ mm, aplikuje produkt v súlade s inštrukciami na etikete. Na federálnej a štátnej úrovni máme informácie, ktoré pomáhajú používateľovi správne aplikovať pesticíd. Štáty majú právomoc riešiť incidenty a vyšetrovať incidenty, ktoré súvisia s aplikovaním pesticídu. A takisto je mnoho situácií, keď sa e, na federálnej úrovni produkt zaregistroval, ale štát sa rozhodol urobiť si ešte svoj vlastný prieskum, kontrolu a zaregistrovať ho ešte na štátnej úrovni. Monitorovanie zvyškov pesticídov v potrave je v súlade so stanovenými toleranciami pre zvyšky pesticídov, ktoré boli registrované. Tak ako spomenul kolega z Kanady, aj po registrovaní pesticídu a povolení na používanie e, cyklicky vyhodnocujeme použitie tohto pesticídu. Aspoň raz za 15 rokov je taká veľká kontrola po prvom cykle, po prvých 15 rokoch. Opäť sa prehodnocujú všetky bezpečnostné otázky, a napríklad e, nedávno sme robili 753 aktívnych zložiek našich pesticidov. Transparentnosť je kľúčovým slovom, keďže sa u nás žiada, aby sa zaregistrovala nová aktívna zložka. Po takejto žiadosti e, konzultujeme s verejnosťou a kým sa rozhodneme, či bude právne upravené používanie takéhoto pesticídu, e, verejnosť má právo pripomienkovať konanie. Takisto, ak vzniknú rezidua z výšky pesticídov v potravinách, umožňujeme verejnosti, aby sa vyjadrila, kým povolíme používanie takéhoto pesticídu. Máme takisto vyhodnocovacie programy a Často bývajú dve až tri kola verejného pripomienkovacieho konania. Verejnosť sa aktívne zúčastňuje takýchto procesov. Pozbudzujeme ľudí, aby sa vyjadrovali aj k rozsahu našich kontrol a štúdií a aby identifikovali aj ďalšie štúdie spolu s nami, ktoré by mohli byť dôležité pri, pre komplexné vyhodnotenie predmetného produktu. Potom sa dostávame do fázu, fázy hodnotenia rizika, hodnotenie bezpečnosti a až potom sa príjme záverečné rozhodnutie. Ďalšie aspekty e, začleňovania aktérov do procesu sú konzultácie s verejnými poradenskými orgánmi z vedeckého alebo metodického alebo politického hľadiska nám radia. Máme 40 aktérov, ktorí sú zastúpení na ďalšej platforme. Tam sú zastúpené rozličné záujmové skupiny eh, zo strany verejnosti, federálne orgány, ktoré majú úlohu pri dohľade nad e, riadením používania pesticídov. Máme vedecký panel, ktorý nám poskytuje rady, aby boli naše rozhodnutia postavené na čo najlepších vedeckých poznatkoch. A napokon spolupracujeme s ďalšími aktérmi OECD, jednotlivé bilaterálne kontakty najmä s Kanadou, Proces v USA sa po takýchto spoluprácach za ostatných 5 rokov veľmi zlepšil. Takisto sa zapájame do spolupráce s, so štátmi USA, napríklad štát Kalifornia často je aktívny v tejto veci a veľmi často e, to považujeme za ďalšie príležitosti a zlepšenie našich pracovných procesov. Ďakujem za príležitosť, že som sa mohol vyjadriť vo vašom výbore a teším sa na otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým trom za vaše vystúpenia a teraz navrhujem, aby sme si v podstate vypočuli, čo robíme my a zapojili sme sa do diskusie. Prvé slovo dostane Anželík Dea za EPP Delaje ako spoluspravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Bernis tu dnes nemôže byť, takže ma požiadal to, aby som za jeho miesto vystúpila, za neho vystúpila. Dve veci e, po týchto prezentáciách samozrejme ďakujem všetkým trom vystupujúcim Pán Bečer uh, uh, je proti glyfosádom a vyhlásil, že Európska únia má uh, postup schvalovania najprísnejší pre farmaceutické výrobky ja si myslím, že sú určité veci, ktoré sa ešte však dajú zlepšiť a chcel by som vedieť podľa vás v rámci tých praktík, ktoré existujú v jednotlivých vašich štátoch, ktoré sú tie praktiky, ktoré by Európska únia mohla si zobrať ako na inšpiráciu. A potom konkrétnejšiu otázku na zástupcu Spojených štátoch. Samozrejme je nám ľúto, že váš kolega z Kalifornie nemohol prísť dnes medzi nás. My vieme, že Kalifornia má pravdepodobne najprísnejší systém, prísnejší ako Spojené štáty a e, iný. A mohli by ste nám vysvetliť, v čom spočíva tento rozdiel a v čom ten kalifornský systém je taký špeciálny? E, či by to mohla byť pre Európsku úniu a pre Spojené štáty zdroj inšpirácie na to, aby sme mohli zlepšiť naše systémy? Ďakujem, ďakujem pekne. Pán Kejgvin, možno, že by sme začali od vás. Ďakujem za otázku aj za pripomienky. Ja si myslím, že podľa nás najlepšie praktiky v rámci procesu hodnotenia e, sú to, že sa využije príležitosť a v celom procese sa zapojí verejnosť, aby sme im ukázali, čo robíme, aby sme im ukázali detaily nášho hodnotenia, aby sme prizvali ľudí, aby pripomienkovali a kritizovali tieto hodnotenia. Často zistíme, že spätnú väzbu, ktorú dostaneme od zainteresovaných, zainteresovaných strán, pomáhajú potom vedcom postúpiť ďalej a potom na základe dobrých informácií môžeme prijať rozhodnutia v rámci reglementácie. E, štát Kalifornia využíva takisto rizikovo založený prístup e, v rámci kalifornskej legislatívy robia ešte druhú revíziu po americkej registrácie, roz, rozhodnutí o registrácii pesticíd často uzavrú v podstate podobným spôsobom, tak ako to je na národnej úrovni, taký výsledok je potom aj na kalifornskej úrovni, ale niekedy môžeme mať aj špecifické štátne odporúčania, ktoré zodpovedajú miestnej geografii a tá si môže vyžadovať možno ďalšie alebo iné postupy, čo sa týka riadenia rizik. Ďakujem pekne. A k tej prvej otázke chcete zareagovať e, v poradí, ako ste vystúpili? Pán Parker možno? <clears throat> Pán predseda, my sme nezvažovali ani nehodnotili americký systém a nie je to na nás, aby sme vám radili, čo máte vyrobiť. Samozrejme, môžem vám poskytnúť viac informácií o ostrovskom systéme, ak je to niečo, čo vás zaujíma, ale ja si nemyslím, e, že my sme my mali poskytovať rady EÚ, ako by si EÚ mala nastaviť svoj systém, avšak Jedna zo silných stránok nášho systému je tá, že vychádzame z rizika a z vedeckých poznatkov a myslíme si, že to je veľmi dobrý základ pre dobrý, odolný systém reglementácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Okua. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za otázku. A podobne ako kolegov z Austrálie, my takisto nemôžeme nejak poskytnúť informácie, čo sa týka porovnania, respektíve ako by sme si vedeli predstaviť zlepšenie situácie. Môžem vám však poskytnúť moje postrehy ohľadom posledného desaťročia. Kanada a viacero krajín OECD veľmi úzko spolupracovali s EU členskými štátmi v oblasti vedeckých spoločných hodnotení a môj postreh za toto obdobie je taký, že EU systém obsahuje E, veľa odborníkov na sanitárne otázky a krajiny, ktoré zmyšľajú rovnako a majú podobné prístupy k hodnoteniu rizika, môžeme dobre spolupracovať. A takisto som mal naozaj skúsenosť len vysoko kvalifikovanú a profesionálnu počas celého tohto procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pán Kejvin k tejto prvej otázke? Pán predseda, ja mám pocit, že som na to zareagoval hneď na začiatku, že som zodpovedal túto otázku. Dobre, takže pán Stas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja samozrejme by som sa chcel poďakovať všetkým rečníkom za ich vystúpenia a príspevky. Mám konkrétnu otázku na zástupcu environmentálnej ochrany agentúry. Ja pokiaľ viem, federálny súd 10. augusta vydal rozhodnutie, že Trumpová vláda ohrozuje zdravie verejnosti tým, že Claude Pirifos povoluje naďalej na trhu napriek dôkladným vedeckým dôkazom, že aj malá miera expozícia môže ohroziť mozgy detí a e, San Francisco súd rozhodol, že chlorperifos je potrebné vylúčiť z predaja v Spojených štátoch do 60 dní. <clears throat> Viem, že Obamová vláda navrhla v oktobri 2015 zakázať tento pesticid, e, ktorý sa používa v potravinách a že to podporilo 9 vedcov z Agentúry na ochranu životného prostredia a bolo to uvedené v zápise hodnotenia rizika. Avšak po tom, čo Donald Trump prišiel k moci, eh, EPA administrátori museli schváliť to, že podľa vedeckých poznatkov to, že táto látka je škodlivá, že to nie je jednoznačné a že sú v tom chyby. A po stretnutí evidentne eh, s, s CEO Liveris, ktorý údajne napísal šek na milión uh, a podporil Donalda Trumpa pri nástupe do funkcie. Nie, moja otázka znie, nakoľko je nezávislá agentúra na ochranu životného prostredia, keď menia svoj názor po nástupe novej vlády alebo nástupe nového prezidenta, alebo pod vplyvom lobbystov z, z odvetvia. Ďakujem pekne, pán Stas. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za otázku. Americký systém stavia na hodnotení rizika. Dostali sme viacero pripomienok ako reakciu na náš návrh E, zmeniť tolerancie na glyfosáty a niektoré pripomienky boli podporné, druhé neboli podporné. Čo sa týka tohto záveru, niektoré boli za druhé proti. My sme zvážili všetky pripomienky, ktoré sme dostali v rámci toho obdobia verejných konzultácií, stiahnutia eventuálnej látky z trhu. Takisto tu bol súdne rozhodnutie z Kalifornie. Prehodnocujeme toto rozhodnutie súdu a určujeme, aké budú naše ďalšie kroky po tomto súdnom rozhodnutí. Correct... Uh, A ešte opravím jednu vec. Ja som povedal glyfosát, ale samozrejme som chcel povedať ten správny názor. Nemáme mikrofón. Sorry. Uh, Pavel Pok. Pavel Pok, ktorý nahrádza pani Simonu Bonafé ako spravodajky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som veľmi rád, že tu máme zástupcov z USCPA, to je samozrejme super. A moja otázka sa týka toho, čo robíte s ťažkou otázkou a ťažkou témou, ktorým je konflikt záujmov. Jeden špecifický prípad, príklad, ako asi viete, Čisto Roland, vedec, ktorý sa zúčastnil ako pozorovateľ americkej agentúry počas toho konzultačného procesu, ktorú viedla EFSA, sa týkalo povolenia glyfosátu v septembri 2015 a potom neskôr je tu e-mail pán, od pána Rolanda, ktorý bol v Monsanto dokumentoch a údajne e, tu išlo o nejaké vzťahy niecelkom korektné s odvetvím, čiže evidentne sa jedná o prípad konfliktu zájmov, veľmi veľký. A pýtam sa, ako je možné, že vedci ako pán Roland sú menovaní ako americkí úradní pozorovatelia. Alebo ste o tom nevedeli, alebo ste vedeli a bolo vám to jedno, alebo ako sa takéto niečo mohlo stať? Máte filter ktorý by mal zabrániť takýmto situáciám v budúcnosti? Ako k tomu mohlo dojsť a ako to celé dopadlo pre pána Rolanda? Ďakujem pekne. Ďakujem za otázku. Ja pána Rolanda poznám veľmi dlho, doktora Rolanda, a viem, že keď bol zamestnancom EPA, už nie je zamestnancom agentúry na ochranu životného prostredia po dlhých rokoch vynikajúcich služieb pred niekoľkými rokmi odišiel do dôchodku. Všetci ľudia vo vysokých pozíciách v rámci programov pesticíd pravidelne musia podávať vyhlásenie o svojej finančnej situácii a tak zabezpečiť, že nedochádza k e, konfliktu zájmov medzi e, tým, aké majú akcie niekde v nejakých finanč- spoločnostiach, alebo či sa splňajú všetky podmienky. Zamestnanci EPA nemôžu mať žiadne finančné podiely v spoločnostiach na pesticídy a musia to pravidelne prehlasovať a podpisovať. Čo sa týka vedec- integrity vedcov, to je základ našej práce. My poskytujeme pracovníkom odbornú prípravu každý rok kde hovoríme o úlohe integrity vedcov a transparentnosti procesov. Máme zavedené postupy v prípade určitých obáv o integritu našej vedy, tak e, sa prehodnocujú a ak je to potrebné, tak sa príjmajú korekčné opatrenia, tak aby vedecká analýza, ktorú robíme, nebola ovplyvnená žiadnymi obavami E, čo sa týka vplyvu zvonka. Ďakujem. Pavel? Yes. E, Pavel, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Chcete zareagovať teda na tieto e-maily? ktoré boli zverejnené, ktoré súd zverejnil. Bol to medzi pánom Rolandom a Monsanto. Nevidel som tieto e-maily, takže nemôžem na ne reagovať, nemôžem odpovedať na vašu otázku. Dobre, ďakujem pekne. Pani McIntyre Zajcer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada položila otázku doktorovi Parkerovi. Čo sa týka písomných otázok, ktoré sme položili ohľadom financovanie verejné versus súkromné financovanie vedeckého výskumu. Chcela by som si objasniť určité odpovede myslíte si, že súkromná povaha financovania výskumu sama o sebe e, spôsobuje problémom alebo predstavuje konflikt? A čo sa týka EÚ, verejného financovania výskumu, to je jedna z vecí, ktorú zvažujeme. Okrem vy prího, prínosov, ktoré ste identifikovali, to znamená akýsi bezplatný výskum, ktorý ste identifikovali v vašich odpovediach, myslíte si, že to prinesie iné výsledky, alebo veda ako taká vo svojej podstate a jej výsledky ostanú rovnaké. Ďakujem za otázku. My si myslíme, že žiadateľ musí nám dokázať, že výrobky sú bezpečné a účinné nemajú škodlivé účinky. A myslíme si, že to je ich zodpovednosť a ich náklady. Oni sa chcú v podstate podielať na trhu Austrálii a oni musia predložiť vedecký dôkaz, ktorý je potrebný na to, aby nejaký prostriedok mohol sa registrovať. Našou úlohou je zabezpečiť to, že máme kvalitných vedcov k dispozícii, ktorí môžu prehodnotiť tieto informácie na základe vedeckých princípov, na základe rizik a prijať rozhodnutie. Can I just Môžem sa ešte vrátiť k tomu. Možno vás trošku ešte potlačiť do ďalšej odpovede. Mali by ste obavy... Nie, nie, takto, inak. Inak to poviem. Ak Európska únia sa rozhodne, že bude financovať náš výskum z verejných prostriedkov a nie, nevydá sa cestou súkromného financovania, tak ako je tomu teraz, Budete mať z toho lepší pocit? E, budete si istejší tými zisteniami? Budete im viac dôverovať? Ako sa Európska únia rozhodne zabezpečiť vedecké informácie, ktoré potrebuje na registráciu produktov? To je záležitosť Európskej únie. Ja sa nenechám vtiahnuť do nejakého takéhoto hodnotového posúdku, otázku e, vedy. Iba zopakujem, že našou úlohou regulačného orgánu v Austrálii je zabezpečiť to, aby sme mali dostatočné schopnosti vedecké a kapacity, aby sme vedeli zabezpečiť, že produkty na trhu sú efektívne a bezpečné. Ja si nemyslím, že je rozumné, aby ste ma žiadali, aby som ja posúdil to, či je lepšie financovať vedu z, vedecky, z verejných alebo súkromných prostriedkov. Veda ostáva vedou a v podstate regulačné orgány rozhodujú o tom, ako to bude financované. Ďakujem pekne. A slovo dostane pani Oldmans a potom pani Rys za ALDE. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj zástupcom e, za vysvetlenie. Je jasné, že keď teda ja vás počúvam, takže pracujete skôr na základe rizika a my sa môžeme veľa naučiť. Z vašich skúseností mám konkrétnu otázku pre zastupcu Austrálie. Jedno z troch kritérií pre hodnotenia žiadosti, ktoré ste spomenuli, je, sú obchodné aspekty. Keď použitie produktu predurčuje obchodný styk medzi Austráliou a tretím štátom, tak produkt by nedostal povolenie v Austrálii. A teda Austrália v takomto prípade potom Roundup alebo nejaký iný produkt, ktorý obsahuje glosifát, zakáže, keď EU povolí ich využitie? Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá otázka. A pre dvoch ďalších zástupcov mám ďalšiu otázku. Uh, otázka 31. Uh, uh, testovanie toxicity na zvieratách. Ako chcete minimalizovať a ukončiť tieto praktiky a nájsť alternatívne praktiky? Ďakujem. Ďakujem pekne. Mm, úlohou našej agentúry je stanoviť IMLs pre produkty, ktoré prichádzajú do Austrálie a austrálska vláda, my v podstate sme zákonný regulačný orgán, sme nezávislí od súkromného polnohospodárstva. Otázka polnohospodárstva, tam je zástupca vlády Austrálie. Oni sú zodpovední za to, aby zabezpečili to, že sa splnia požiadavky aj na dovoz a vývoz, čo sa týka jednotlivých krajín. Ďakujem pekne. A tam bola ešte druhá otázka. Ja mm, nemám pocit, že niekto odpovedal na moju druhú otázku. Pán predseda, ja som odpočul dve otázky a tak, ako som ich ja pochopil, podľa mňa som na ne odpovedal v plnom rozsahu. I believe you also had a question. Bola tu otázka aj na prácu, ktorú robia Spojené štáty a iní ohľadom prechodu na zníženie využívania zvierat pre testovanie toxicity. Spojené štáty majú veľký program, ktorý prebieha e, s cieľom identifikovať a nahradiť testovanie na zvieratách niečím iným. Začali sme pracovať s pesticídami, teraz máme akutné toxikologické texty, máme programy buď na výnimky niektorých toxikologických textov na zvieratách a e, snažíme sa samozrejme e, obmedziť e, testovanie na zvieratách pre požiadavky hodnotenia rizika a osvedčení. Áno, nech sa páči, pán Okoa, nech sa páči, máte slovo, pán predseda. Podobne ako Spojené štáty, aj Kanada si uvedomuje, že určité štúdie si vyžadujú testovanie na mladých zvieratách, aby sme v plnom rozsahu zistili možnosti vzniku rizika, podobne ako Spojené štáty. My sme začali s programom eh, úzkeho preskúmania potreby testovania na zvieratách a všade tam, kde je to možné, tak prejdeme na alternatívne testovanie, nie na testovanie na zvieratách. Už sme dosiahli veľký pokrok a je súčasťou medzinárodných snách ďalej znížiť využívanie zvierat na testy. Ďakujem pekne. Pani Adekamp, ďakujem pekne. Pán predseda, ja si myslím, že všetci predrečníci, teda chcem sa poďakovať všetkým vystupujúcim. A pán predseda, ja sa pýtam, prečo tento osobitný výbor e, pre pesticídy, čo robí tu e, v podstate vyšetrovanie a povolovanie a nepočuli sme tu žiadne kritické pripomienky. Doteraz sme si vypočuli sme si nepočuli, nevypočuli nič, čo by bolo kritické praktikou povolovania pesticíd, a to už ani nehovorím o vplyve e, zástupcov odvetvia, ako napríklad Monsanto a schváľovanie glyfosátov, nedostatky sa pri hodnotení rizik na zdravie obyvateľstva. A ja som rada, že budúci týždeň organizujeme ďalšie stretnutie so zelenými a ďalšími a poprosím, aby ste sa zúčastnili tohto stretnutia. Avšak dúfam, že si možné veci môžeme objasniť, ak položím ďalšie otázky. Prvá otázka na Austráliu. Povedali ste, že máte prístup na základe rizika, čo sa týka glyfosátu, tak tam e, v podstate to hodnotíte na základe rizika, a nie na základe nebezpečenstva. A pre EPA otázka, čo si myslíte o súdnom spore Monsanto v Kalifornii? Spomenuli ste otázku glyfosátov a vedeli by ste nám povedať, aj niečo, aké plány máte, ako miníte postupovať, či zmeníte postupy, po tomto e, rozhodnutí súdu? Ja sa ospravedlňujem, pán predseda, ak som to nepovedal jasne ohľadom základu regulačného systému Austrálie. My nemáme hazard-based systém, to znamená na základe nebezpečenstva. My máme systém na základe rizika. Takže ak som to nepovedal jednoznačne v mojej prezentácii, ospravedlňujem sa. Pani Hazekem, chcete doplniť vašu otázku? Ja ešte stále čakám na odpoveď EPA. Ďakujem za otázku. E, z pohľadu Spojených štátov my sme teraz uzavreli verejné pripomienkovanie nášho návrh hodnotenia rizik pre ľudí, environment a životné prostredie pre použitie glyfosátu. Momentálne prehodnocujeme tieto pripomienky, ktoré sme dostali a návrh riadenia rizika, rozhodnutie o riadení rizika v najbližších mesiacoch by sme mali pripraviť ešte koncom roku 2018 alebo začiatkom roku 2019. Čo sa týka posledného súdneho sporu, o ktorom sa tu hovorilo, to bol súkromný spor, ktorého spojen, štáty, vláda Spojených štátov nie je e, stranou, takže my sa nemôžeme vyjadrovať k súkromným sporom. Prepačte, ale vy ste povedali, že nie ste stranou tohto súdneho sporu, ale bolo jasné, že to bolo poprvýkrát, kedy Monsanto keď zasnelo, že Monsanto je zodpovedné za ochorenie polnohospodárov, ktorí využívali glyfosáty. Čiže je tu vzťah medzi rakovinou, ktorú, majú, ktorou trpia tieto osoby a použitím glyfosátov. Takže možno Spojené štáty nie sú stranou tohto súdneho sporu, ale musíte mať nejaké názory na dôsledky používania glyfosátu v Spojených štátoch, nie? Ako som spomenul, skončili sme verejné pripomienkovanie k návrhu hodnotenia rizika, na základe ktorého pripravíme rozhodnutie o riadení rizika, zohľadníme všetky pripomienky, ktoré sme dostali k tomuto hodnoteniu rizika a potom budú naše ďalšie kroky a tam e, medzi tie ďalšie kroky bude aj program riadenia rizika pre glyfosát na najbližší rok či dva. Ďakujem pekne. Pán Pedicini, EFDD. Ďakujem pekne, predseda. Ja mám jednu otázku. Myslím, že to je otázka na všetkých našich hostí alebo by som rád, keby na to odpovedali národné orgány, neklasifikovali glyfosát ako karcinogénu látku a mal by som eh, otázky na to, ako sa táto látka skúmala a eh, uskutočnilo sa zasadnutie tohto výboru, kde sme sa dozvedeli, že existuje 750 rôznych eh, produktov, ktoré obsahujú glyfosát. a nejaké oddelené hodnotenie Eh, látok a konečných produktov. A keďže je tu rôzne hodnotenie a rôzne testovanie, a tak tieto látky, keďže sú je tam viacero účinných látok, tak tie výsledné produkty môžu byť tisíckrát škodlivejšie a toxickejšie. Takže ja sa chcem spýtať, ako skúmate tie látky, ktoré sa používajú, alebo produkty, ktoré sa eh, používajú v krajinách a ktoré z tých produktov sa skutočne eh, skúmajú, aby ste zistili to konečné, celkové, celkový účinok. Takže predtým, než ten produkt sa začne používať a nie len tá účinná látka, tak treba uznať, eh, že hm, to znamená obrovské riziko pre mnohých občanov, pre veľké časti obyvateľstva. A preto iste súhlasíte, že potrebujeme nejaké záruky a preto sa chcem spýtať na naše metódy. Existujú nejaké záruky na to, aby sme vylúčili karcinogénne účinky? Takže kto chce začať? Pán Parker, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, že to, čo sme napísali v našich odpovediach na otázky pred zasadnutí, tak systém v Austrálii je taký, že zaregistrujeme účinné aktívne látky v prvom kroku a potom zaregistrujeme produkt. Takže každá jedna formulácia akékoľvek aktívnej chemickej látky. A tá bola hodnotená eh, podľa všetkých kritérií, ktoré máme na produkty. Takže my eh, sme presvedčení o tom, že sme preskúmali každý jeden produkt, ktorý je na trhu, ako aj každú jednu účinnú aktívnu látku, ktorá je na trhu v Austrálii. Takže všetky produkty, všetky formulácie. Áno, presne tak. Vážený pán predseda, v Kanade máme tiež proces hodnotenia rizik, kde sa hodnotí aktívna látka na schvalovanie alebo obnovenie. Tiež hodnotíme všetky produkty, formulácie a látky, z ktorých sa to skladá. Existujú štúdie, po ktorých sa to hodnotí, či eh, látky, z ktorých eh, ktoré sú v zložení, môžu vyvolať nejaké obavy a tiež eh, poznáme, máme zoznam látok, ktoré za žiadnych okolností ne, nepovolujeme v produktoch, pretože uh, vieme, že sú veľmi nebezpečné. Ďakujem. Pán predseda procesa v USA je veľmi podobný tomu, čo opísali kolegovia z Austrálie a Kanady. My hodnotíme aktívnu látku a tiež individuálne hodnotenia rizik ostatných eh, látok zložení. Akékoľvek produkty majú špecifické, všetky produkty majú špecifické hodnotenia formulácií, hodnotenia toxicity. Ďakujem pekne. Dobre. Pán Majer mm, za ENF. Je tu? Dobre, takže slovo dostanú koordinátory a slovo e, dostane pani Dehaj e, za EPP. E, dobre, ja teraz vystúpim ako koordinátorka skupiny EPP. Ja mám dve otázky. No, keby sa dalo hnutia, aké postupy v rámci OECD, ktorými sa zaoberáme, na tie látky, ktorými sa zaoberá, alebo teda tú tému, ktorou sa zaoberáme, tu musí OECD rešpektovať ale všetky štáty rovnaké normy, pretože je tu mm, to dá voľnom obchode. aj ďalšia otázka. V každej prezentácii som počula hovoriť o definícii rizík, neakceptovateľných, neakceptovateľných rizík ale mňa by zaujímalo, či by ste mohli upresniť, eh, či každý z vás mm, čo hovoriť o definícii neakceptovateľných rizik. Ďakujem pekne, pán Parker. Pán predseda. Je, ja najskôr zareagujem na druhú otázku neakceptovateľné riziko je, keď použitie konkrétnej chemikálie nemôže byť, alebo tie rizika konkrétnej chemikálie nemôžu byť znížené inými opatreniami, takže máme produkt alebo chemickú látku a nemôžeme použiť opatrenia na znižovanie rizik na zaistenie bezpečnosti tejto látky, tak v Austrálii nebude zaregistrovaná pán Okon. Ďakujem pekne Je otázky. Čo sa týka prvej otázky, normál štandardov, tak my eh, sme zapojení eh, do vypracúvania eh, štandardov a noriem pre bezpečnosť potravín z hľadiska reziduálnych stiev pesticidov a nebezpečných látok. Nemajú to dopady na dohody o voľnom obchode. Robíme to na základe hodnotenia rizík Eh, na základe možných eh, zdravotných problémov. A no, čo sa týka druhej otázky, neakceptovateľné rizika, tak eh, súhlasím s kolegom z Austrálie. V podstate je to riziko, ktoré sa nedá zmierniť a existujú nejaké medzinárodné normy o tom, aké riziko sa považuje za akceptovateľné, aké je za neakceptovateľné. Existujú isté rizika, ktoré majú istý rozsah, a dajú sa označiť za zanedbateľné. Napríklad pri hodnotenie karcinogénnosti ľudia často používajú úroveň 1 z milióna, čo je hodnotené ako priateľné, respektíve nie nepriateľné. Ďakujem pekne. Hľadiska USA, náš systém, naše systémy sú veľmi podobné ako tie, ktoré uviedli kolegovia z Kanady a USA. Ja už v podstate nemám čo k tomu ani dodať. Ďakujem pekne. Pavel Poce v mene skupiny SAD. Áno, ďakujem pekne, predseda. Ja e, musím povedať, že ja vnímam túto situáciu trochu komickú. Máme tu tri agentúry. E, jednu európsku, EFSA, ktoré povolili glyfosát, túto zlúčeninu a Teraz eh, je tu protichodné rozhodnutie súdu, ktoré hovorí, že to spôsobuje rakovinu. A má to závažné eh, finančné následky pre výrobcov. A ja sa pýtam, ako je to možné. Môžete sa k tomu vyjadriť. Vy ste povedali niečo, čo súd označil za nebezpečné. Ako je to vôbec možné? predseda, ja rád poskytnem odpoveď. Ako som už povedal v prezentácii, aj v odpovedi na dotazník poslancov, regulačný systém v Austrálii vychádza z rizík, nevychádza a nie sme založení na právnom systéme, platom v USA. Pán predseda, čo sa týka glyfosátu, výsledok eh, rozhodnutie Kalifornského súdu. My sme zatiaľ toto rozhodnutie nepreskúmali, ani jeho názvu, ani to neurobíme, pretože to je rozhodnutie súdu inej jurisdikcii a nevychádza z hodnotenia rizík. V prípade glyfosátu sme vykonali hodnotenie rizík počas dlhých rokov preskúmali sme množstvo štúdií a dospeli sme k záveru, že rizika glyfosátu nie sú neakceptovateľné. Takže na, základe to, na tomto základe sme urobili záverečné rozhodnutie. Ak e, nejaký súd rozhodnutia alebo nejaký rogločný orgán rozhodne na základe nových vedeckých informácií, ktoré sme predtým nemali k dispozícii, tak samozrejme to zohľadníme a určíme, či musíme prijať nejaké nové opatrenia na základe vedeckých poznatkov, ale my o nových vedeckých poznatkoch e, nevieme, takže naše rozhodnutie ku glyfosátu je stále platné. A z hľadiska EPA z USA musím povedať, že my sme ukončili e, verejné pripomienkovanie a to na základe a naše rozhodnutie bolo prijaté tiež na e, dostupných vedeckých poznatkoch v priebehu tohto roka príjmať nové rozhodnutie, takže zohľadníme mm, naše poznatky a ja môžem doplniť, čo povedal pán Pocan, no týka sa to na všetkých. Je to samozrejme rozhodnutie súdu v Kalifornii, ale vyvoláva to otázniky a kontroverzie. No a je tu nevedecké ešte elementy e, z Monsanto Paper. Takže všetky agentúry na svete, myslím, sú centre problematiky my ako zákonodarcovia. Musím poznať všetko, čo je ľudského zdravia, no a nečakám odpoveď, ale je to problematika, ktorá sa týka nás všetkých, zákonodarcov, vedcov, ostatných, takže je to v každom prípade problematika, ktorá nie je zanebateľná, pretože súd rozhodol no a treba sa pýtať aj na, kvôli tomu na postup agentúr a otázka pána Poca je, pýta sa na istý paradox a eh, špecifickú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Počkať, ale je pravda, tu vyvoláva otázniky o postupoch a nástrojoch. No a týka sa to tiež spoločnosti, ktorá je v centre tejto problematiky, takže tu problém dvoch eh, vedeckých eh, prístupov a je tu problém spoločnosti, ktorá vyrába túto zlúčeninu. Otázka dopadov a karcinogénnych účinkov. Takže ja myslím, že musíme všetci sledovať eh, tento proces, pretože, ako som povedal, vyvoláva to otázniky a my všetci sa angažujeme v prospech verejnosti a všeobecného blahu. Ďakujem pekne. A slovo teraz sa dostáva pani McIntyre. Toto nebola žiadna odpoveď, len taká pripomienka pani McIntyre. Ako koordinátorka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Toto je otázka pre každého, alebo pre všetkých hostí. Ja by som chcela požiadať o objasnenie rôznych procesov, dovedia a hodnotenia ako sa e, rozlišujú v praxi, je, e, znamená to tak, že každá obnovenie povolenia, každej krajine si vyžadujú praktickú analýzu, alebo e, sú obmedzené na nejaké dokumentačné zhodnotenie, ako pravidlá sú v súlade s procesom a cyklom prehodnocovania. Je to rovnaké pre aktívnu látku, ako aj pre individuálne eh, produkty, ktoré obsahujú tieto látky. Pán Parker, zachováme si to poradie. Ďakujem pekne, pán predseda. Proces prehodnocovania v Austrálii je založený na nových vedeckých poznatkoch. Eh, Nemáme pravidelné prehodnocovanie produktov, keď sa objavia nejaké vedecké informácie, ktoré pokladáme za relevantné pre produkt, ktorý sme v minulosti zaregistrovali, tak ten produkt prejde procesom formálnej revízie a ten je ako prísny ako posúvanie novej žiadosti pre novú chemickú látku, takže čiže všetky dopady, chemikálie, všetky formulácie, ktoré existujú, to sa všetko zváži, tak eh, ako aj plné hodnotenie na ľudské zdravie. To je tiež súčasťou. Pán predseda, v Kanade, ako som už povedal, na úvod eh, v Kanade máme štatutárnu povinnosť prehodnocovať eh, všetky pesticídy v 15-ročnom cyklu, takže keď spustíme to prehodnotenie, tak to znamená prehodnotenie všetkých aktívnych látok, ako aj všetkých produktov, ktoré ju obsahujú. A naše hodnotenie rizik a e, management rizika e, prebieha rovnako ako pre látku, ktorá vstupuje na trh. V USA prístup je veľmi podobný ako podal kolega v z Kanady. My hodnotíme aktívnu látku každých 15 rokov e, spolu s produktami, ktoré e, ju obsahujú a všetky ostatné ingrediencie um, sa podávajú správy o zlých dopadoch, keď sa objavia nové informácie, ktoré naznačujú, že toxicita alebo vplyv vystavenia tejto látky môže byť iný, ako sme pôvodne zhodnotili tak, nové zhodnotenie, aby sme zistili, či naše závery sa vďaka týmto novým informáciám menia. Pani McIntyre, ak sa môžem vrátiť, položiť otázku doktorovi Parkerovi a poslednému rečníkovi. Začneme z USA. Bude mať rozhodnutie súdu v Kalifornii taký dopad, že vykonáte prehodnocenie eh, glyfosátu a pán Parker, ak by to bol austrálsky súd, znamenalo by to, že by ste museli prehodnotiť eh, glyfosát v Austrálii? Ďakujem pekne za otázku. V USA momentálne prebieha proces prehodnocovania, verejné pripomienkovanie návrhu hodnotenia rizika bolo nedávno ukončené, teraz sa pripomienky skúmame a na základe hodnotenia pripomienok určíme, aké zmierňovacie opatrenia budú možno nevyhnutné a koncom tohto roka alebo začiatkom roka 2019 predložíme naše rozhodnutie. Čo sa týka glyfosátu, pán predseda, tak eh, my sme sa zaoberali takými správami a vedeckými poznatkami a nemyslíme, že sú vedecké dôkazy, aby prehodnocovací proces pre glyfosát bol eh, spustený. Pani poslankyňa sa ma spýtala hypotetickú otázku a hypoteticky o hypotetickom súdnom procese v Austrálii alebo nie v Austrálii. Ja nedokážem zodpovedať na túto otázku. To je hypotetické, to je hypotetické a ja nemôžem špekulovať o niečom, čo sa nestalo. Ďakujeme pekne. Pani Hazekamp. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som ešte raz sa, sa rada vrátila k tomu procesu v Európe. Je to tak, že na začiatku informácie priemyslu, idem príklad Monsanta, tam sa hovorí o tom, že orinče, nie je nebezpečné, PCBs sú um, bezpečné, že DTT nie je hrozbou pre životné prostredie. Medzi časom však vieme, že to je inak. A je dôležité, aby sme pri opätovnom opätovnom to e, zhodnotili každý 15 rokov. Počuli, že sa hodnotia produkty a na, v posledných týždňoch sme zistili, že Food Watch vydal správu o nových povoleniach a schváľovaniach v Európe a z toho vyplýva, že niekoľko produktov, e, ktoré sú pre ľudí, bezpečne zostávajú príliš dlho e, na trhu pre mnohé pesticídy, bolo veľmi dlho odkladané aj v prípade pesticídov, o ktorých vieme, že sú veľkým, veľkou hrozbou pre životné prostredie a pre človeka. No a hodnotenie neustále sa posúva o 2-3 roky od roku 2012. Európa rozhodla o 200 predlženiach. Postupom nebolo to 15 rokov a teraz bolo povolených eh, minulý rok 42 eh, látok bez eh, vedeckého hodnotenia. To je pre mňa neakceptovateľné a preto som už položila otázku komisii. A mňa by zaujímalo, ako to vyzerá v iných krajinách. Máte niekedy problémy s personálnym vybavením vašich úradov, pretože ak všetky, všetky zmesy, všetky formulácie sa musia hodnotiť, ktorých je glyfosát, ak by bolo treba nových hodnotiť, tak to môže viesť k problémom s novým svalovaním. Môže e, sa stať a prísť vás niekedy k predloženiu e, lehôd. Ďakujem pekne. Um, no. Krátka odpoveď je nie, hovorí pán Parker. Náš systém je iný ako americký a kanadský. Podobne ako v USA aj my máme negatívne skúsenosti s mechanizmom, kedy sa niekedy spustí revízia, niekedy sa nespustí, takže vám nemôžem dať úplne presnú odpoveď. Čo sa týka revidovania povolení existujúcich chemikálií na trhu, keď vidíme vedecký dôkaz, ktorý by mohol spochybniť využitie konkrétneho produktu, tak zareagujeme. Čo sa týka procesu opätovného vyhodnotenia všetkých chemikálií. Kanada je jednou z krajín, ktorí majú štatutorne dané, že vyhodnocujú a prehodnocujú povolenie chemikálií cyklicky. Ak niečo vzbudí obavy, určite prioritizujeme zdroje a preskúpime ich tak, aby sme to mohli preskúmať. A čo sa týka cyklického vyhodnocovania skupinového. Robíme to podobne ako Kanada. Z môjho hľadiska toto vyhodnocovanie, keď už je produkt na trhu, je to silný impuls pre spoluprácu medzi e, regulátormi z krajinou ECD. Pán predseda v Spojených štátoch je situácia podobná, ako hovorili kolegovia, najmä kolega z Kanady. Každý aktívny prvok v chemikálii musí prejsť procesom schvaľovania ďalšie do, dodatočné informácie, ak potrebujeme na ukončenie takéhoto prehodnocovania. Um, môžeme vyžadovať viac údajov, niektoré produkty vyžadujú viac dát, um, iné menej. Takéto zoskupovanie um, tiež poznáme, ale v podstate musíme dodržiavať zákony. Každých 15 rokov máme cyklické prehodnotenie povolenia chemikálie. Ďakujem pekne. Ak dovolíte potom ešte nadviazanie na otázky pani Azekamp. Koľko agentov máte k dispozícii v troch agentúrach, ktoré súvisia s otázkou proste štúdia pesticíd, aby sme mali predstavu asi, o aké objemy, aké veľké sú vaše agentúry? Um, Vážený pán predseda, nemám so sebou čísla, veľmi rád ich uh, poskytnem pískomne. Nemám to so sebou. Ani nejak zhruba netušíte. Uh, v podstate sú to agentúry. Koľko majú ľudí v rámci tej agentúre? Viac menej zhruba. Um, I have about 200 officers in my agency.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 Merci. Madame Rivasi. Ďakujem pekne, pani Rivasi. Monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám otázku veľmi konkrétnu. Robíte hodnotenia, robíte prehodnotenia. Koľko pesticídov ste zakázali Zakázali ste nejaké pesticídy, ak áno, koľko? Potom ste hovorili o hodnotení rizika a zároveň ste hovorili o akceptovateľnom riziku. A uviedli ste číslu 1 na milión exponovaných ľudí. Aké riziko beriete na seba? Sú niektoré rizika väčšie ako iné? Napríklad E, sa jedná o mutagény, geotoxiku, reprotoxické látky, rakovinu, pretože musíme zadefinovať akceptovateľné riziko a to je v podstate e, počet mŕtvych na počet, určitý počet ľudí. Koľko mŕtvych teda. A potom, keď prehodnotujete pesticídy, tak poviete si, dobre, zakážeme na základe koľko umrtí. Čo znamená že poviete, musíme toto prehodnotiť alebo musíme niečo zakázať. A potom mám veľmi konkrétnu otázku na EPA. Je mi naozaj veľmi ľúto, že tu nie je zástupca kalifornskej agentúry. Poviem prečo. Pretože kalifornská agentúra povedala, glyfozát je e, rakovin, vyvoláva rakovinu, kacenogény. A potom informujeme spotrebiteľov a musí tam byť označenie, aby spotrebitelia vedeli, že Roundup je karcinogénny. Monsanto sa obrátilo na súd, e, v podstate zažalovalo túto agentúru a Monsanto vyhralo, pretože nie je označenie. Ale je to na zozname, že glyfosát je karcinogénny. Takže sme v Spojených štátoch, máme tu Kaliforniu, máme federálnu agentúru. Aké je vaše stanovisko k tejto veci? Ja chcela by som naozaj vedela, vedieť počet zakázaných pesticíd. Či zakazujete nejaké pesticídy a koľko? Ďakujem pekne, pán Parker. Prvá otázka. Prvá otázka. Vážený pán predseda, krátka odpoveď na otázku je. Áno, zakazujeme niektoré chemikálie, bez toho, že by som definoval časový rámec. A za ostatných posledných týždňov sme zmenili použitie, využitie niektorých chemikálií a zakázali ich použitie na niektorých, niektoré plodiny. Je to nekonečná práca, ak je to pre výbor dôležité. Nemám tie čísla k dispozícii, ale radi ich poskytneme, ale samozrejme, že zakazujeme použitie chemikálií. A niektoré chemikálie napríklad sú zakázané pri istých plodinách len alebo pri istých e, potravinách. Takže ten proces sa neustále mení v Austrálii a berieme to naozaj vážne. Ďakujeme. A k prvej otázke, tak ako moji kolegovia, ani ja tu nemám, koľko aktívnych látok sme zakázali, ale stáva sa to ako výsledok posúdenia rizika Častejšie je, ide skôr o reštrikcie alebo zakázanie aktívnej látky alebo produktu na, pri jednej alebo viacerých plodinách. Napríklad v poľnohospodárstve sa niečo použiť môže, ale nemôže sa použiť pri výrobe potravín, pre spotre- spotrebiteľskom okruhu, skôr ako by sme ich zakázali úplne. Nie všetky aktívne látky, ktoré sú navrhované na schválenie, aj schvália. Napríklad v Kanade asi 15 žiadostí o schválenie jednoducho neprejdú. Našimi kontrolami a neschválime ich. Ale čo sa týka e, opätovného schváľovania, e, revaluácie, keď aktívny, aktívne látky aj celé produkty opätovne preskúmame, niekedy sa stane, že sa niečo zakáže úplne a niekedy to zostane na trhu, ale je to reštriktívnejšie používané. Nie na všetko, ale iba na niečo. A v Spojených štátoch je to podobné ako v Austrálii a Kanade. Ja som si nepriniesol presné čísla aktívnych látok, ktoré sme zakázali v danom časovom rámci Keby ste nám dali časový rámec odkedy kedy, to by sme vám mohli potom poskytnúť. Ale čo sa týka procesu prehodnotenia mm, povolenia pesticídu, máme aj také, možno, také prípady, že sa produkt zakáže úplne, ale oveľa častejšie sa iba vymedzí použitie produktu inak, reštriktívnejšie a na etikete sa potom uvedie, ako sa môže pro, produkt používať. Napríklad určíme, že už sa nedá používať letecky oprašovaním, ale dá sa používať postupne, kedy sa aplikuje zo zeme ako pesticíd. Alebo povieme, že musia mať ľudia teraz e, aplikátory e, a ochranné prostriedky musia používať pri aplikovaní konkrétneho produktu. Alebo ident identifikujeme, čo na etikete chýba a prikážeme, aby sa to doplnilo, alebo e, je neakceptovateľné použitie pri určitých plodinách vôbec, ale takisto môžeme zakázať aj úplne látku, ale všetky presné údaje vám môžem poskytnúť až písomne neskôr. A už keď máte slovo, mohli by ste rovno zodpovedať na druhú otázku? Nech sa páči. So I believe the second question had to do with a specific Myslím si, že druhá otázka sa týkala e, špecifických požiadaviek, ktoré platia v Kalifornii a ktoré sa týkajú nielen pesticídov, ale aj rôznych ďalších látok, ktoré boli zaradené do istých e, vyhodnocovacích systémov, v štáte Kalifornia sa riešia nielen pesticídy, ale aj iné látky. Napríklad, keď sa niečo určí za karcinogén, štát Kalifornia vydá určité notifikácie, ktoré štát E, na ktoré štát má pravidla, aby sa vydali takéto notifikácie a možno tejto notifikácii bude, že na etikete sa musí teraz uvádzať niečo iné spresnené alebo sa určí niečo iné. Mňa prekvapuje to, že keď v, Kalif- e, v kalifornskej legislatíve je možnosť, že keď nejaký pesticíd je uznaný za karcinogénny, že sa to označí, je to bežné, je to informácia pre spotrebiteľa. Vidíte, že priemysel, tak ako Monsanto, jednoducho zautočia, obratia sa na súd, ide o zákaz. Čiže tu si kladieme otázku, dobre, Monsanto nechce poskytnúť ani informácie v zmysle toho, ako to legislatíva štátu požaduje. To znamená, že taký priemyselný podnik ako Monsanto nechce rešpektovať rešpektovať štátnu legislatívu. Ja to vnímam takto. Čiže je to naozaj e, veľký priestupok e, voči demokracii. To nie je otázka, to je konštatácia, hej? Čiže je to v podstate Uh, je tu otázka na riaditeľa agentúry, ale v podstate každý si to môže vysvetliť tak, ako chce, každý podľa vlastného rozhodnutia. Pani Rivazi, pani Dornano, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, pán predseda, vážení páni odborníci, ja by som sa chcela vrátiť e, k tomu, že tu pána, pani Marinu e, nebol to rozhodnuté, že v podstate nemohla prísť, pretože v podstate tu je aj nedávne odsudenie Monsanto kalifornským súdmi. Je to naozaj také čudné, takáto náhoda. Toto rozhodnutie Kalifornského súdu má historický význam a je tu viacero, niekoľko tisíc súdnych sporov, či už na federálnej úrovni alebo štátnej úrovni. A tí, ktorí boli proti Monsantu, tvrdia, že agentúra pre ochranu životného prostredia zlyhala a že e, v podstate má požadovať patričné označenie tohto produktu. A Monsanto vedel, a z tých dokumentov, ktoré sa dostali na verejnosť, e, vyplynulo, že Monsanto vedelo, že je karcinogénna táto látka. Takže pýtam sa troch expertov, aké zlepšenia práce orgánov hodnotenia zo štá, strany štátu by podľa vás sa mali spraviť, preto aby sa takéto škandály už neopakovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Parker, nech sa páči, pán predseda, ja by som sa chcel trošku najprv zamyslieť uh, e, nad svojou odpovedou, skôr ako odpoviem. Dajte mi zo pár minút. We have a strong regulatory system in place. My máme v Austrálii naozaj veľmi dobrý systém právnych úprav, ale napriek tomu sa snažíme ich stále zlepšovať. Takto postupujeme v našej práci. V 21. storočí takto musí fungovať akýkoľvek regulátor, takto musí zlepšovať právne úpravy. Čo sa týka konkrétnych odpovedí na otázky súvisiace s glyfosátom, môžem len zopakovať, že austrálsky regulátor preskúmal glyfosát a národné dôkazy, vedecké dôkazy u nás hovoria, že ak sa glyfosát používa v súlade s inštrukciami na etikete, je bezpečný. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pán predseda. Ďakujem, hovorí pán Okun. Čo sa týka vyhodnotenia glyfosátu, Kanada vykonala vyhodnotenie podľa našich postupov, extenzívne vedecké preskúmanie, dáta sme preskúmali, spolupracovali sme medzinárodne s kolegami, poskytli nám všetky relevantné štúdie a Vyhodnotenie rizika vychádzalo z protokolov, ktoré sú medzinárodne akceptované a vyhodnotenie rizika sme vykonali tak, že sme vychádzali z dôkazov a našim záverom bolo, že glyfosát sa môže naďalej používať, ak sa aplikuje podľa inštrukcií na etikete. Ako zlepšiť situáciu okolo glyfosátu? Ako sa vyhnúť niektorým problémom? Mali by sme ešte viac spolupracovať medzinárodne v oblasti právnych úprav glyfosátu. Kanada spolupracuje s ostatnými a je to naozaj aj dobre pre kanadskú verejnosť. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pán predseda pán Kegwin, Pán predseda, v Spojených štátoch amerických Náš systém právnych úprav vychádza z vedeckých e, dôkazov. Máme právne úpravy, ktoré sú e, opodstatnené, silné. Máme program, Sústredujeme sa na zlepšovanie procesov. Bežne spolupracujeme s externými vedcami, kontrolami, takisto poradenskými skupinami. Orientujeme sa podľa politík, podľa zlepšení v oblasti vedy. Máme na to metodiku. Aj z procedurálneho hľadiska hľadáme možnosti, ako zlepšiť naše procesy na vyhodnocovanie chemikálií. Ale naozaj to všetko vychádza z politík a z vedy. Čo sa týka glyfosádu, už som tu niekoľkokrát spomenul dnes popoludní, že postupujeme podľa schváleného procesu a tak budeme aj naďalej konať, postupovať podľa tohto procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Dornano, ja by som chcela položiť túto otázku trom osobám. Koľko mŕtvych je potrebných na to, aby sa povedalo, že glyfosát je karcinogénnou látkou a nie pravdepodobne karcinogénnou látkou? Pán Kevin, ideme podľa, podľa mena, podľa abecedného poriadku, takže Ja samozrejme e, môžem sa pridať k tomu, čo povedal kolega predtým, keď požiadal o pár minút na zamyslenie. Ja sa musím trošku rozmyslieť najprv, skôr ako odpoviem. Možno, že začnem a tým budú mať kolegovia trošku viac času na premyslenie. Otázka je, ja sa asi vrátim k princípom hodnotenia rizika a k tým najväčším najlepším vedeckým dôkazom, ktoré máme. Chceme zabezpečiť, aby nebolo žiadne neakceptovateľné riziko. My postupujeme veľmi obozretne v rámci tohto hodnotenia, veľmi konzervatívny prístup. Zohľadňujeme všetky štúdie, všetky hodnotenia, ktoré máme. E, pri nich zabezpečíme to, aby tu bola veľká marža bezpečnosti medzi množstvu pesticíd. E, umožníme, aby ľudia boli exponovaní týmto pesticídom. Je tam veľká marža a je tu veľmi veľká pravdepodobnosť alebo nepravdepodobnosť, že to môže poškodiť obyvateľstvo. Vychádzame z najlepších informácií, najlepších vedeckých poznatkov, ktoré máme k dispozícii. Sú to medzinárodne akceptované spôsoby zvažovania rizik. Samozrejme, chceme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa postarali o to, aby sa tieto produkty používali bezpečne. A tu nie je otázka počtu mŕtvych. Vo všeobecnosti chceme zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu zdravia ani ľudí, ani životného prostredia. Samozrejme, žiadne absolútne odpovede v tejto oblasti neexistujú. Využívame najlepšie vedecké poznatky, najlepší proces hodnotenia rizika, aby sme zabránili vzniku čohokoľvek nežiaduceho. Ďakujem. Thank you for the... Ďakujem za to, že ste mi dali čas na rozmyslenie. Ako už povedal kolega z Kanady, aj my sa spoliehame na vedecký prístup Zameriavame sa na to, aby sme sa vyhli neprimeraným, škodlivým efektom pre všetkým, čo sa týka hodnotení reziduí, pesticíd v potravinách právna norma, ktorá vyhodnocuje to, či je to v súlade s tým, čo je uvedené na značke, na označení, má viesť k primeranej istote žiadnej škody zdravia. Takže vychádzame v rámci hodnotenia rizika a chceme dosiahnuť tento štandard. To znamená primeraná istota toho, že nedojde k žiadnemu poškodeniu zdravia. Nemám čo dodať k tomu, čo povedali kolegovia. Naše systémy sú veľmi podobné. Naozaj nemám k tomu, čo dodať, pán predseda. Merci. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Vajc. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka je na všetkých troch zástupcov a otázka znie, je nejaký glyfosát v produkto, ktoré e, ste nedovolili na trhu? A druhá vec, aké sú štúdie odvetvia? Už teraz sme zistili tu v rámci európskeho postupu, áno, samozrejme, že odvetvie musí znášať náklady vedeckých prehodnotení a vedeckých štúdií ale ako to funguje u vás? Môže sektor si vybrať, ktoré štúdie použijú v tom postupe alebo nie. Je tu, nejaká registr, je tu nejaký register štúdií, to znamená, keď chcú začať nejakú štúdiu, tak to musia doplniť k tej žiadosti, alebo si jednoducho e, spravia 40 štúdií a potom si vyberú tých 21, ktoré najviac vyhovujú ich záujmom a potom požiadajú o povolenie s tými 20 zvolenými štúdiami. Čiže vedeli by ste nám povedať, ako to funguje vo vašich krajinách, ako sú reglementované tieto veci? Pán Parker? Eh, no my v Austrálii, áno, máte pravdu že sektor poskytne informácie, ktoré potrebuje na podporu registrácie produktu v Austrálii. A ja si myslím, že by bolo korektné povedať, že hodnotenie týchto produktov nemusí v plnom rozsahu vychádzať iba z tých informácií, ktoré poskytne žiadateľ. Ja očakávam od mojich vedcov, že spravia širší záber, zvážia iné štúdie, ktoré existujú. Takže to nie je nejaký nekritický proces, ktorý uplatňujú vedci v našej agentúre. A ak majú nejaké pochybnosti o nejakých konkrétnych štúdiách, či už toxicita, účinnosť a tak ďalej, tak potom to prekopu hlbšie, buď požiadajú ďalšie informácie od žiadateľa, alebo budú zisťovať, obracať sa na vedeckú komunitu v širšom zmysle. Pán predseda, v Kanade ak hovoríme o žiadosti o novú aktívnu látku a registráciu v Kanade, je tu veľmi špecifický zoznam štúdií, ktoré musia byť vykonané a predložené ako podporné e, doklady k tej žiadosti o registráciu novej látky. Pri prehodnotení už povolenej látky zistujeme nielen, či sú tu tie štúdie, ktoré boli požadované v tom prvom prípade, či sme ich dostali, ale takisto zabezpečujeme to, keďže veda sa vyvíja, či sú nejaké nové dôkazy, alebo či sa za posledné obdobie niečo nové vyvinulo, a či tu boli nejaké ďalšie štúdie, tak aby nám boli sprístupnené. A takisto by som chcel povedať ešte, že v Kanade výrobcovia žiadateľa o registráciu majú zapovinnosť podložiť nám všetky škodlivé alebo potenciálne štúdie, o ktorých vedia, ktoré svedčia o potenciálnom navýšení rizika. Čiže sú všetky štúdie, ktoré od nich žiadame, ale zároveň, ak vedia o nejakej štúdie, ktorá má negatívna, kritická, aj to je ich povinnosť nám ich predložiť. Ďakujem. Pán predseda v Spojenom štáte, v Spojených štátoch ten systém je veľmi podobný, ako povedal kolega z Kanady. Navyše, takisto E, študujeme v otvorenej literatúre, hľadáme všetky dáta, všetky informácie ktor- o štúdiách, ktoré mohli spraviť iní ako žiadateľe o registráciu a máme normy na to, aby aj tieto štúdie z otvorenej literatúry boli súčasťou procesu hodnotenia, čiže hľadáme údaje, ktoré sú verejne k dispozícii, ako aj údaje, ktoré má žiadateľ o registráciu v rámci hodnotenia rizika. Ehm, možno ešte odpovedať na prvú otázku? Ja nechcem vás kritizovať, e, ale neodpovedali ste na moju otázku, či je tu registrácia, či tu nejaký registr všetkých štúdií, ktoré prebiehajú, ktorý sektor zadáva pre žiadosť. Samozrejme je tu peer review a samozrejme, že tu je širší záber. Ja dúfam, že to je rovnaké aj v Spojených štátoch, ale konkrétnejšie k tej otázke, či sú nejaké glyfosátové produkty, kde e, nedovolujete sulftamaliny zakázané v Spojených štátoch, pretože tie sú zakázané v Európskej únii. Ja nemám informácie po ruke o tom, či sme neschvárili nejaké konkrétne glyfosátové e, látky. Ak vás to zaujíma, samozrejme, pán predseda, rád poskytnem všetky tieto informácie neskôr. Jednoducho takto neviem, či máme alebo nemáme, či sme schválili alebo neschválili. Um, takže môžem, ak vás to zaujíma, zistiť. Pán predseda, otázke glyfosátových produktov, ktoré neboli schválené, ako sme už povedali predtým, v rámci prehodnocovania všetkých aktívnych látok, veľmi typický postup je taký, že sú určité produkty, na ktoré valíme viac obmedzení, ktoré môžu alebo nemôžu byť používané určitým spôsobom alebo na určité plodiny. Čo sa týka špecifických látok, ktoré tu hovoríme, nemám v poruke informácie. Nemôžem vám teraz poskytnúť informácie, či e, tieto látky sú obsiahnuté v glyfosátových produktoch alebo nie. Ja si myslím, že takisto, ja takisto nemám tieto informácie po ruke, takže môžeme vám poskytnúť tieto informácie následne. Ďakujem, ďakujem pekne. Pani Noša. Ja som tu v podstate uh, e, známa tým, že uh, vystupujem tak, ako vystupujem. Vy ste nám prišli pomôcť, čo je super. A mohli by sme sa od vás niečo uh, poučiť a ja neviem, uh, prečo je toto nejaký tribunál o eh, práci Monsanta, ale nie o vašej práci. Takže ja musím povedať, eh, že som prekvapená z tejto nepriateľskej atmosféry. Ja by som chcela položiť jej však pár otázok. Austrália, vy si to tak povedali, a pravidelne preveruje povolené pesticídy. A mňa zaujíma, ako toto pravidelné eh, preskúmanie funguje a je že nové, keď nové štúdie vynikajúci aj pre povolené produkty fungujú, takže kedy sa a prevedú eh, povolené, eh, povolené eh, látky, kedy ten prav bolesti bude prekonaný a ja sa pýtam, či to môžu robiť rovnaké osoby, pretože to je tiež u nás rovnaký problém, pretože mám pocit, že vždy je, sú to rovnaké osoby, ktoré nechcú zakázať tie už povolené látky, pretože by spochybnili svoje vlastné povolenie na rozhodnutie. Druhá otázka u vás v Európe, sa to nerobí, mňa by zaujímalo, či vy to robíte, že pesticídy, aktívne látky alebo formy pesticídov e, sa skúmajú aj na pôdne organizmy a či kvôli tomu môžu byť zakázané. U nás sa to nerobí a Eh, nie je to obžalovanie mm, alebo nejaká stiažnosť, keď vy to nerobíte, my to nerobíme, ale mali sme to robiť lepšie. A tretia otázka, posledná. Existuje nejaká maximálna hodnota pre glyfosáta alebo eh, pre mm, súvisiace látky v pôde a povrchových vodách a existujú nejaké hraničné hodnoty, preto to my to tiež nemáme a chceli by sme sa zlepšiť a boli sme radi, ak by niekto, kto je pred nami, aby sme sa od niekoho mohli poučiť. A dopredu ďakujem za odpovede. Ďakujem. Um, Konkrétne, čo sa týka glyfosátu, nemám tieto informácie po ruke. Nevedel som, že to bude mimoriadne vás zaujímať táto téma, pán predseda, ale opäť ochotne a rád to preskúmam, keď sa vrátim domom a mm, ak vás tieto informácie zaujímajú, ak sú k dispozícii, dostupne k dispozícii, tak bez problémov vám ich poskytnem. Ako som už povedal v predchádzajúcich odpovediach, my schválujeme aktívne látky a zmesi a keď máme vedecké dôkazy, ktoré sú k dispozícii, tak prehodnocujeme chemikálie, ktoré už sú na trhu, eh, keď je množstvo nových vedeckých poznatkov, ale presne rovnakým spôsobom, ako by sme schvalovali chemikáliu poprvýkrát, to znamená plnohodnotné, plnohodnotné eh, hodnotenie všetkých kritérií dopadu na zdravie a podobne aj pri prehodnocovaní. Dúfam, že som zodpovedal na otázku. Pán predseda, otázka sa týkala postmarky, to znamená potom, čo látky sú uvedené na trh a sú v životnom prostredí, aký program máme potom, čo sú uvedené na trh, aký máme monitoring, či majú nejaké krátkovo dlhodobé dopady na rôzne živočišné druhy. To prvé hodnotenie vtedy sa snažíme zabezpečiť, aby sa produkty mohli použiť, aby nemali žiadne nežiaduce účinky ani na životné prostredie, ani na zdravie obyvateľstva, takže snažíme sa v našom hodnotení rizika, ako som povedal, pochopiť, či to povedie, e, ak táto aktívna látka sa rozloží e, e, na nejaký, niečo, čo ostane v životnom prostredí. A tu máme limitné hodnoty, samozrejme. Máme modeling a máme aj environmentálny monitoring po tom, čo je zaregistrovaný nejaký produkt vieme, zistujeme, či tu je nejaká limitná hodnota, nad ktorú by mohlo byť škodlivé, či už pre zdravie alebo životné prostredie. A pritom vyvíjame limity pre všetky aktívne látky, ak sa očakáva, že budú prítomné v povrchových vodách ako aj podzemných vodách, pretože ako povrchové, tak aj podzemné vody môžu byť použité ako zdroje pitnej vody Takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme vedeli, či je tu potenciál nejakej látky, ktorá je uvedená na trh, že sa akumuluje a prekročí určitú limitnú hodnotu a že to môže vyvolať určité problémy. Čiže máme proces, ktorým toto zvažujeme. Podobne aj v Spojených štátoch. My zistujeme, čo sa môže stať v životnom prostredí v súvislosti s nejakou konkrétnou pesticídom, e, čo sa udeje, ak sa dostanú do povrchových alebo podzemných vôd. Takisto zvažujeme ekologické rizika v rámci každého prehodnotenia či registrácie, ktorú robíme a máme zmierovacie opatrenia na zníženie než akceptovateľných ekologických úrovní na to, aby sa do toho dostali na priateľnejšie úrovne. E, následne môžeme vášmu výboru po dnešnom rokovaní poskytnúť informácie Americká agentúra na ochranu životného prostredia v rámci zákona o bezpečnej pitnej vode má maximálnu e, limit kontaminátov pre glyfosáty v, v systémoch, v verejných systémoch pitnej vody. Môžem vám tieto informácie poskytnúť, aká je tá úroveň a aké vedecké podklady pre stanovenie tejto úrovne. Dúfam, že teda, takisto mám poskytnú informáciu o maximálnej úrovni kadmia. Ďakujem pekne. Pani Evuk. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste k nám prišli, aby ste nás informovali, ako vo vašich krajinách funguje testovanie, povolovanie pesticídov, čo je hlavná bod záujmu nášho výboru. Ja, na rozdiel od kolegyne Buchsom, e, tiež sklamaná, Eh, síce sklamaná za, za, za, som sklamaná z tej atmosféry a, eh, a z odpovedí. Vy hovoríte o tom, že rizika viete zmierňovať, ale po dvoch hodinách diskusie stále neviem presne, aké riziko je priateľné a do akej miery musí byť zmiernené. Hovorilo sa o súdnych eh, rozsudkoch nedelo o Kaliforniu v Brazílii, blokový súd e, prerušil povolenie použitia glyfosátu a ja myslím, že súdne rozsudky nevznikajú len podľa nejakého pocitu, ale tiež s ohľadom na vedecké poznatky. No a keď e, spozrieme na to, čo medzinárodne sa skúma o glyfosáte, Medzinárodný inštitút AIRA pre štúdium rakoviny. Tak sa pýtam, čo všetko skúmate a zohľadňujete. Vy hovoríte, že zohľadňujete všetko. Keď na jednej strane sa objaví niečo relevantné, tak sa to prehodnotí a nebolo dosť relevantné, čo IRAC vyskúmal. Keď mm, hovoríte, že, keď že pravdepodobne je to karcinogénne, čo sa teda zohľadňuje a trochu si odporuje, keď na jednej strane hovoríte o nedostatku personálu, čo vieme veľmi dobre pochopiť. To nie je problém vašej inštitúcie, to je medzinárodný problém. A na druhej strane hovoríte o tom, že všetko sa zohľadňuje. Takže ja by som, radšej keby sme mali takú jasnejšiu predstavu o tom, aké máte skutočne priority, čo nejaké vedecké hodnotenia musia byť predložené, eh, zohráva úlohu, aká inštitúcia to robila, alebo zohráva, zohráva úlohu čo. Bolo výsledkom, ako to zvažujete, aby sa potom spustili procesy schvalovania, takže ja ešte celkom presne neviem, ako do konečného dôsledku robíte my. Všetci nevieme všetko, nikto nie je dokonalý, stále sa objavujú nové poznatky. Ja mám však pocit, že momentálne hovoríte, že všetko je stále dobré, všetko sa robí správne, všetko sme urobili správne a niektoré veci podľa mňa zohľadnené neboli. Už som uviedla príklad Irak, ktorý v prípade glyfosátu dospeli k úplne inému záveru. A vy stále myslíte, že nie? Netreba nič na novo hodnotiť. Um, chair, that's quite a long question. To je dosť dlhá otázka, pán predseda, ale urobím maximum preto, aby som v tom krátkom čase mohol odpovedať. Čo sa týka našich zdrojov na vyhodnocovanie chemických produktov alebo na prehodnotenie chemického produktu, e, všetci traja regulátori, čo sme tu, to riešime inak. Myslím, že sme boli otvorení, že sme poskytli naozaj rozsiahle odpovede a ukázali sme veľmi jasne, že naša zodpovednosť voči austrálskému ľudu spočíva na predpisoch, na zákonoch. Či už ide o glikosa, či už ide čokoľvek iné. Vždy vyhodnocujeme bezpečnosť, efektívnosť a ďalšie kritériá Takisto bezpečnosť, ľudské zdravie. A bezpečnosť pre ľudské zdravie je extrémne dôležitá časť vyhodnotenia. Takisto aj e, bezpečie pre životné prostredie. Takže opakujem, boli sme veľmi otvorení. Mám pocit, že sme dali jasné odpovede na to, aké kritéria používame a jednoducho ide o riziko. Vždy budú rozdiely vo vedeckých názoroch. Ale ja chcem opäť, opäť zopakovať vedecké dôkazy, ktoré priniesli vedci na celom svete. Poukazujú na to, že keď sa glyfosát používa tak, ako to je v inštrukciách na etikete, je to bezpečná látka. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pán predseda. Ja by som chcel dodať, hovorí pán Okon, že z vedeckej perspektívy mnohé aktívne látky boli e, už vystavané tak, vytvorené tak, aby boli aktívne. A samozrejme, že niektoré sú nebezpečné. Ale či naozaj vznikne skutočné nebezpečenstvo, to závisí od toho, ako dlho budú ľudia vystavení týmto produktom, ako dlho budú pôsobiť v životnom prostredí. Ide tu o odhad rizika, o odhad nebezpečenstva, percento nebezpečenstva. A to, čo my robíme v prípade pesticídov, je, že skúmame chemikálie, napríklad glyfosát, keď sa používa podľa špecifikácií, podľa toho, čo je napísané na etikete, tak ako bol, to bolo schválené na použitie, naozaj tomu budú ľudia vystavení dosť dlho a Samozrejme, že keď je nejaká látka nebezpečná a ľudia sú jej vystavení, tak môžu vzniknúť také podmienky, taký súhrn podmienok, že tá látka bude nebezpečná. Ale my hodnotíme riziko. Skúmame to, ako dlho boli vystavení ľudia tejto látke. A my sme toto preskúmali a zistili sme, že riziko nie je až také vysoké pri glyfosáte, že by táto látka bola nebezpečná. Pán predseda, ja by som za USA dodal a zopakoval, že ešte stále vyhodnocujeme. Glyfosát nedosiahli sme ešte záverečné e, vyjadrenie, finálnu fázu, takže sa nemôžem vyjadriť. Dúfam, že tento výbor považuje za pozitívne, že sme sa podelili o kritéria posudzovania, o naše štúdie sme sa podelili, ktoré robíme, o to, ako vyhodnotiť vyhodnocujeme, akú máme štandardnú e, procedúru, štandardný postup vyhodnocovania. A všetky tieto informácie sú aj na našej web stránke. Máte ju k dispozícii. Takisto sme publikovali e, po tom, čo iní vedci vyhodnotili náš rámec a naše postupy a procedurálne postupy. Dúfam, že výbor aj toto bude považovať za napomocné, že sme sa takto krížovo e, skontrolovali a všetko to je na web stránke. Pán predseda, každý mal dostať minútu na otázky a predchádzajúci poslanci naozaj e, sa pýtali dlhšie ako minútu. Mohla by som poprosiť, aby toto pravidlo platilo? Áno, pani McIntyre. Teraz má slovo pán Gerik. Um, I also would like to say thank ja by som ti chcel ešte poďakovať. Eh, no a my, eh, spojenci eh, Austrália, Kanada, Amerika, a bolo by dobré nájsť spôsoby užšej spolupráce medzi agentúrami. A teraz by som prešiel na Nemčinu. Keď Hovorím o FC, bolo by dobré, aby FC tu bola. Ja si pamätám na ich vyjadrenie, tak FC má 40 zamestnancov, kde Amerika má 4 tisíc zamestnancov, keď hovoríme o dokumentoch alebo informáciách, tak eh, ja si pamätám na číslo, že EFSA pre pesticídy, ktorý patrí glyfosáta, tak 170 tisíc viac dokumentov bolo preskúmaných. Takže to je možnosť, že nevedia k niektorým otázkam za jeho stanovisko. No a ja myslím, že čo sa týka informácií, no myslím, že, pochop, že treba pochopiť agentúry, že v prípade glyfosátu hovoríme o účinnej látke, o jednej účinnej látke z mnohých. A pokiaľ viem, tak EFSA obsah glyfosátu nie je karcinogény, ale sú našli sa tam časti pesticídov, ktoré sú karcinogéne a potom je dôležitá definícia vy ako agentúry, ako šírite osvetu, že my ako politici účinnú látku a celý produkt dokázali posúdiť. Ďakujem pekne za otázku. No a ja priznám, že niektorí z mojich predkov sú z, z Európy, na to hrdí, no a tieto otázky už boli čiastočne zodpovedané, tak ako som povedal, my sa zaoberáme aktívnymi látkami, ale aj každej, každou uh, variant tieto uh, formulácií tejto látky. Takže namiesto toho, aby som sa rada myšľal nad tým, ako EFSA môže vykonať svoju prácu, ja vám môžem povedať, že my to takto robíme v Austrálii a myslíme, že to spĺňa eh, potreby obyvateľov Austrálie a plní to povinnosti, ktoré nám vyplývajú z austrálskej legislatívy, chrániť bezpečnosť ľudí, životného prostredia a zvierat. Pán predseda, tak ako sme už povedali, hodnotenie rizik v Kanade zaistuje, že sa zaoberáme nielen aktívnou látkou, ale aj všetkými produktami, ktoré obsahujú tú aktívnu látku, ako aj všetkých to ktoré, z ktorých sú tie produkty zložené. Takže my odhodíme všetko, čo sa dostáva do životného prostredia z konkrétneho produktu. No. Ja ako tretí môžem povedať, že naše procesy sú podobné. No, nemám ešte dodať k tomu, čo povedali naši kolegovia z Austrálie a Kanady. Ďakujem pekne pani Rivazi, nech sa páči. Ja by som sa rada vrátila k transparentnosti informácie. Vy ste hovorili o transparentnosti. No a keď hodnotíte nejakú aktívnu látku, nezávislí experti majú prístup k štúdiám priemyslu. Ako je zaistený prístup k všetkým štúdiám? Je to verejné alebo je to nejaké obchodné tajomstvo? A vy ste hovorili o tá hodnotenie, no a ja vám chcem povedať, že vaše hodnotenie rizík nie je také rané. A prečo? Pretože vy, keď príjmete nejaké zmierovacie, zmierňovacie opatrenie, a keď na školách je vystavená, sú vystavení všetci žiaci, tak to vystavenie môže byť vyššie ako proti nejakej inej časti. No a príjmate e, nejaké konkrétne opatrenia v takýchto prípadoch. A ešte posledná vec e, otázkach maximálnych e, hodnot reziduí. Platí to pre všetky rezid, e, pesticídy? Sú tie hodnoty rovnaké? Alebo sú pesticídy, kde tie hodnoty sú e, vyššie alebo nižšie? Ďakujem pekne. Pán Parker. Naša organizácia je nezávislým hodnotiteľom vedeckých informácií. To je naša práca, naša úloha, ktorú nás poveril austrálsky parlament a austrálsky obyvateľia. No a čo sa týka transparentnosti, my zverejňujeme všetky zhrnutia žiadosti, keď sú predložené. Uvádzame údaje zo štúdí, ktoré boli zverejnené. No a rovnako zverejňujeme zhrnutia rozhodnutí. Takže myslíme, že transparentnosť spĺňame rovnako sú tam kroky verejných konzultácií pri podávaní žiadostiach. No a čo sa týka maximálnych eh, alebo limitných hodnot reziduí, tak tie sú špecifické v závislosti od produktu a uplatňujeme eh, hodné hodnoty na to, aby sme chránili hlavne ľudské zdravie a bezpečnosť. Predseda, ďakujem za otázky. Myslím, že tu tri potenciálne otázky, čo sa týka transparentnosti, tak ako som povedal na úvod, a v Kanade zverejňujeme v verejných konzultáciách výsledky našich hodnotení rizík, návrhy zvládania alebo riadenia rizika, tiež zverejňujeme záverečné rozhodnutie a tom hovoríme o tom, ako sme zohľadnili pripomienky alebo nové údaje, ktoré sme dostali a ako uh, sa to odrazilo v záverečnom regulačnom rozhodnutí a rovnako kanadská verejnosť má prístup ku všetkým testovacím údajom, ktoré sme použili eh, pri príjmaní rozhodnutia, v momente rozhodnutia. Takže oni môžu prísť k nám v Otavy a poskytnúť údaje alebo vyžiadať si dokumenty, pokiaľ ich nechcú využiť na komerčné, komerčné účely. Čo sa týka toho zmierňovania, tak v rámci nášho procesu hodnotenia rizik hodnotíme všetky druhy vystavenia, či už je to eh, pre eh, pracovníkov, tých, ktorí to aplikujú, eh, prístojacich alebo koloidúcich idúcich tiež hodnotíme použitie v mestskom prostredí, či Rezidua pesticídov môže byť v prachu alebo e, v zemi a predstavujú to rizika, takže všetko je to zohľadnené v analýze rizik, takže my sa skutočne zaoberáme vystavením na všetky skupiny, čo sa týka hodnot reziduí, ako povedal kolega z Austrálie, e, tie sa stanovujú pre každý špecifický pesticída, aktívnu látku a každú plodinu, na ktorú sa to používa. Takže v Kanade napríklad, myslím, máme približne 15 tisíc rôznych hodnot eh, týchto reziduí. Pán predseda z hľadiska USA, ako som už povedal na úvod, eh, naše procesy registrácie a hodnotenia eh, musia spĺňať požiadavky na transparentnosť, zverejňujeme rozhodnutia hodnotenia, hm, tiež zverejňujeme zhrnutia pre každé štúdiu. A existujú postupy pre to, aby verejnosť mala prístup k jednotlivým štúdiám, konkrétnych podmienok, ktoré sú písané v štatúte, ktorý nám kongres, ak ľudia splňa kritéria, tak informácie dostanú k dispozície, čo sa týka zmierňovania, tak ako povedal kolega z Kanady, tak sa zaoberáme rôznymi možnými spôsobmi eh, vystavenia. My sa zaoberáme potenciálnym vystavením ľudí, ktorí eh, žiadajú povolenie produktu, pre ľudí, ktorí sa môžu dostať do kontaktu eh, s produktom, Ďalej tiež eh, napríklad vystavenie, keď sa bude aplikovať ten produkt eh, na tretie osoby. No a rovnako sa zaoberáme vplyvmi na vodu, pitnú vodu. A či sa týka eh, my to rezidujú, tak my nezaoberáme len z hľadiska toho, aké hodnoty môžu byť prijaté v strave, z potravín, tiež od vodách alebo iné možnosti vystavenia. Napríklad, ak bol trávnik ošetrený takouto eh, nejakou chemikáliou, akú, aké hodnoty sú tam nebezpečné pre ľudí. No a možno jedna vec, ktorú by som ešte dodal, alebo eh, tam rezidují, tak ešte eh, nie sú rovnaké pre všetky zlúčeniny. A je to špecifické podľa žiadosti podľa plodín, podľa štúdy, aby sme vedeli, aké maximálne rezidua môže byť v potravinách. A po správnom použití pesticídu. Takže nie všetky hodnoty sú rovnaké. Používa sa rovnaká metodológia, ale každá úroveň, každá hodnota bude iná. Ďakujem pekne. Pani Ajúzo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa nechcela veľmi vyjadrovať, ja by som chcela poďakovať našim hostom, ktorí prišli, aby nám predstavili systém postupu schváľovania pesticidov v ich krajinách. Tiež by som chcela, aby nás omluvili, e, ospravedlnili, pretože e, našu diskusiu sme zaťažili. Glyfosát mal problém, nie glyfosát, problém je, že glyfosát na trhu viedlo Monsanto a no, pretože sú tu niektoré mimovládne organizácie, ktoré nedokážu rešpektovať tieto záležitosti, ale pozrime sa na to, čo sa stalo napríklad s použitím tohto produktu pre odlesnenie veľkých oblastí, a napríklad tiež pre zničenie komunistického režimu v Severnom Vietname. To je predsa problém glyfosátu, samozrejme vedecké správy. Veľmi záleží na tom, čím sa zaoberajú, ale moje vedecké štúdie hovoria, že podľa dávok glyfosáta sa dá používať. Pre mňa všetky vedecké správy sú oveľa významnejšie ako rozsudok jedného kalifornského súdu, pretože neviem, akú vedeckú kapacitu taký súdny tribunál môže mať, ale glyfosát spôsobom, akým sa využíva a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem tom pokračovať, ale samozrejme nemáme tu nulové riziko. Akákoľvek tabletka, ktorú si vezmeme, e, nie je s nulovým rizikom. A keď nás nejaký chirurg operuje, tak sa tiež môže stať e, všeličo. Glyfosát nie je svetená alebo destilovaná voda, to je jasné so všetkými vedeckými správami, ktoré sú na stole, a je ich teda veľa, Myslím si, že neexistuje viac vedeckých správ o pesticídoch, ako koľko ich existuje o glyfosátoch. Glyfosáte, takže vy doporučíte, aby sa glyfosát používal, alebo nie? Ďakujem pekne. No, takže otázka znie. Všetkými vedeckými štúdiami, ktoré existujú, všetkých produktoch, kde sa používa glyfosát. Zakázali by ste ho áno alebo nie? Francúzsko si môže dovoliť ten luxus, to možno zakázať, pretože môže používať niečo iné, ale India si to dovoliť nemôže. Pán Parker. Vážený pán predseda, ja myslím, že som povedal viackrát, na základe súčasných dostupných vedeckých informácií nevidíme potrebu, aby v Austrálii bolo spustené opätovné hodnotenie glyfosátu. No, ako na základe dostupných dôkazov my sme prijali rozhodnutie, že za obmedzených podmienok glyfosáta nepredstavuje hrozbu pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Náš proces Ehm, sa od nás vyžaduje pravidelne kontrolovať všetky látky a náš rámec nás tiež od nás vyžaduje, aby sme sa zaoberali látkou, ak sa objavia nejaké podstatné informácie, ktoré potvrdia, že tie rizika nie sú akceptovateľné, ak vedecké dôkazy v budúcnosti vyvolali opodstatnené obavy, tak by sme glyfosát opätovne preverili. Ďakujem pekne. V USA, ako som už povedal viackrát, stále prebieha proces prehodnocovania no, máme návrh, návrh právy hodnotenia. No a dospeli sme k záveru, že nie sú tu závažné hrozby pre riziká, ale teraz čakáme a vyhodnocujeme eh, verejné pripomienky. A potom budeme ďalej postupovať a navrhneme opatrenia na zmierňovanie. Pán Ajúzo, krátky komentár. Sila demokracie spočíva v tom, že máme rôzne názory a že ich eh, rešpektujeme väčšina rozhodne, tak tá treba rešpektovať a ja vás pozývam 18. 19. septembra do Lyonu, do Národného centra pre výskum rakoviny, to agentúra VHO, bolo to kontroverziu a oni hodnotili zlúčeninu glyfosát ako možnú s možnými karcinogénnymi účinkami kritéria sú dôležité, ako je bezpečnosť a tiež účinnosť. Účinnosť ničiť škodcov, ale ničiť už samotnú rastlinu, no dôležité. No a ďalej tiež dôležitý je tiež faktor ekonomický. No a otázka pre ešte postupovať a uplatňovať systém eh, preventívnej opatrnosti. No a eh, vy vo vašich štátoch eh, môžete uplatňovať pri vašej práci tento princíp. Ďakujem. Doplňujúca otázka Eh, alebo teda ja rozumiem, že tu máme rôzne názory, ale isté je, že máme isté predsudky vlasti glyfosátu. Existujú mnohé štúdie o glyfosáte a nie len tá z toho Ústavu výskumu pre výskum rakoviny, ale existujú aj iné štúdie a to znamená, tu je jedna taká štúdia proti mnohým ostatným, ale viete, my sme tu tak útočili na glyfosát, nie z vedeckých, ale ideologických dôvodov. A my nemôžeme jednoducho polnohospodárstvo robiť takéto ideologické diktatúre. Ja som pracovala v polnohospodárskom ústave 20 rokov používali sa pesticídy a nestalo sa nič a používalo sa ich teda dosť. Dobre, ďakujem pekne. Chcete ešte rýchlo zareagovať? Pán Okoň. Um, as I understand the precautionary principle... Pokiaľ dobre chápem zásadu opatrnosti, my aplikujeme niečo iné, regulačný systém vychádzajúci z hodnotenia rizika. Hodnotíme riziko, nebezpečenstvo a potom zmierňovacie faktory, ktoré by toto riziko, toto nebezpečenstvo mohli zmierniť. Keď to vyhodnotíme, potom aplikujeme tieto poznatky na naše výroky a vyhodnotenie. Čo sa týka zásady obozretnosti, opatrnosti, v našom legislatívnom rámci, je to zakotvené, takýto prístup aplikujeme. Náš prístup hodnotenia rizika vychádza z toho, že sa snažíme mať vždy rezervu pri hodnotení bezpečnosti. Ak napríklad je možný účinok pri štúdii na zvieratách a tento by sa mohol rozšíriť na životné prostredie alebo na ľudské zdravie, vždy tam máme veľkú, veľkú rezervu, aby sme mohli výsledky e, bezpečne oznámiť. A takisto špecificky zvažujeme, na aké percento populácie by sa aplikovali tieto rizika, napríklad ak ide o tehotné ženy alebo deti. Takéto skupiny sa e, zmieňujú v legislatíve. To znamená, že takéto bezpečnostné faktory, takéto e, široké e, prístupy aplikujeme, pretože sú zakotvené ako zásady v našej legislatíve. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Hodnotenie riziko v USA vychádza z konzervatívneho prístupu. Vždy odhadované vystavenie vychádza z maximálnych hodnôt. Takisto dôsledne aplikujeme údaje na etikete s veľkou rezervou a obozretné faktory, faktory bezpečnosti zapracovávame do hodnotenia rizika, čiže keď sa štúdie na zvieratách, ktoré odhadujú potenciálne riziko aj na ľuďoch, naozaj to hodnotíme s veľkou rezervou veľmi konzervatívne ďalšie bezpečnostné faktory, ktoré presahujú tie tradičné, sa používajú pri vystavení ľuďom, ľudí pesticídom, najmä ak sú pesticídom vystavené deti a iné zraniteľné skupiny obyvateľstva, čiže do veľkej miery pridávame určitú rezervu k našim vyhodnoteniam, aby to bezpečie bolo naozaj silnejšie a smerodajnejšie. Ďakujem. Pani Azeka? Nie? Prepačte. Prepačte, ja chcem len niečo ozrejmiť. Ja som odpovedal k zásade obozretnosti. Podobne ako kolegovia z USA a Kanady, my aplikujeme obozretnosť na nebezpečenstvo. To nebezpečenstvo naozaj chápeme v maximálnej šírke, ale nebezpečenstvo pre jednotlivca alebo pre skupiny jednotlivcov sa takisto to, to, tak toto používame, ale keďže vy ste použili tento anglický výraz precautionary principle, nebol som si istý, o čo presne ide. Ale robíme to podobne ako v Kanade a USA. Pani Hazekam, nech sa páči, teraz máte slovo. Mám otázku trošku inej povahy. V knihe Whitewash od Kerryho Gillema si môžeme prečítať, že zástupcovia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín boli pozvaný do vedeckého panelu, ktorý sa zaoberal glyfosátom. A títo odborníci e, obhajovali prijatie glyfosátu a autorizáciu glyfosátu. Takto to potvrdila EPA, ktorá tam tiež bola prítomná. A ja by som si rada vypočula od tu prítomných pánov, či je to zvyčajné, či sa to tak robí, že zástupcovia rozličných organizácií, rozličných orgánov sú prítomní na zasadaniach orgánov v iných krajinách a vlastne propagujú daný produkt alebo vyjadrujú sa v zmysle, že je tento produkt bezpečný. Chcela by som vedieť, či to je nejaká bežná prax. Vážený pán predseda, ja si nie som istý, či som pochopil, o čom vlastne táto otázka je, ale odpoviem tak, že v Austrálii my, ktorí právne upravujeme chemikálie a vedecky spolupracujeme s kolegami na medzinárodnej scéne, ale neznamená to, že sa zúčastňujeme na rozhodovacom procese v inej krajine, pretože za takýto postup, za takéto rozhodnutie zodpoveda len regulátor v danej krajine. Ale spoluprácu medzi vedcami z rozličných krajín, z rozličných organizácií podporujeme a myslím, že všetci si tu myslíme spolu s mojimi kolegami, že to je hodnotná vec. Bol by som veľmi nerád, keby takéto niečo zmizlo prestalo sa robiť. Ja sa veľmi rád stretávam s kolegami z regulačných orgánov, z orgánov právnych úprav z celého sveta a rozprávame sa o hodnotení chemikálií, produktov a aktívnych látok, ktoré hodnotíme. Ja súhlasím s kolegom, že je zásadné kontaktovať sa s inými kolegami z odboru, vedcami, diskutovať s nimi o rozličných aspektoch hodnotení rizik a nebezpečenstiev podľa mňa sa to nedeje v kontexte toho, že by niekto obhajoval prijatie, zaregistrovanie nejakého produktu. Podobne ako povedal kolega, rozhodnutia, ktoré prijímajú jednotliví regulátory v jednotlivých krajinách, sú nezávislé. Ale samozrejme, že si vypočujú názory vedcov z iných krajín pýtajú sa na to, čo pozorovali počas svojho schvaľovacieho postupu a dokonca regulátory naozaj čítajú rozsiahle vedecké státe a takúto interakciu medzi vedcami podporujeme, neovplyvňujeme rozhodnutia ani rozhodovací proces, ale navzájom sa počúvame, diskutujeme a oboznamujeme sa. EFSA Európsky orgán pre bezpečnosť potravín je vysoko rešpektovaný orgán týchto odborníkov. Si vážime a veľmi radi sa s nimi kontaktujeme. Ďakujem. Ja súhlasím, že spolupráca medzi vedeckými skupinami, medzi regulátormi je nielen kriticky dôležitá, ale je to životne dôležitá vec pre vedu aj pre rozhodujúci proces, proces rozhodovania v jednotlivých krajinách. Napríklad USA a Kanada už 25 rokov spolu vyhodnocujú nové aktívne látky a spolupracujú pri opätovných vyhodnoteniach, prehodnoteniach. A takáto spolupráca iba postup zintenzívnila, zrýchlila, posunula ho ďalej. Takže každý sa venuje vede, ale máme istý štatút v rámci domácich právnych predpisov, ktorý rešpektujeme. Možno preto dospejeme k rozličným výsledkom niekedy, ale väčšina vedy dospieva k podobným výsledkom. Ďakujeme za vašu odpoveď. Ja by som chcela len... Poprosím iba o áno alebo nie ako odpoveď. Pozvali ste aj vedcov z IARC, z organizácie IARC, ktorá usúdila, že glyfosát je pravdepodobne karcinogenným. Viem, že žiadate odpoveď áno alebo nie, ale ja, ja neviem, čo sa pýtate. Na aké stretnutia? Na verejné stretnutia, na stretnutia kolegov vedcov, konkrétnych jednotlivcov, alebo aby zasadali v panelu, alebo ja neviem, na čo sa pýtate, ale ktokoľvek môže prísť na verejné pripomienkové konanie a na schôdze v rámci verejného pripomienkového konania. Ktokoľvek. Ďakujeme. Pani Nojchov. Ďakujem pekne. Ja nechcem tu nechať len to, čo povedala kolegyňa z EPP. Je nepravda, keď tvrdíte, že existuje len jedna štúdia, ktorá vidí glyfosát veľmi kriticky. To nie je pravda. A my sme tu v parlamente zvyknutí na to, že neklameme. Merci, madame Ayuso. Ďakujem, pani Ayuso. No, ja mm, by som sa chcela vyjadriť k tej jedinej štúdii, ktorá bola použitá v tomto kontexte. Ale ja som kontaktnou osobou EFSA a pracovala som na túto tému už 7 rokov v tomto parlamente. A vedecké panely sú panely, na ktorých sa stretávajú vedeckí pracovníci z rôznych štátov, odborníci, nezávislí, e, s rôzným e, zázemím v podstate. V podstate je to panel vedcov a na ňom zasadajú vedci. Ja som informovala o tom aj tento parlament, EMA a ETA e majú aj iných prizvaných hostí, ale EFSA má takisto aj petície z krajín z Afriky a nemám žiadne ďalšie kontakty s nimi. Ďakujem pekne, pani McIntyre. Áno, ja by som sa chcela poďakovať, že to naozaj také e, občerstvujúce vypočúci. si veľmi dôležitých predstaviteľov veľkých krajín a to, že vychádzajú pri rozhodnutiach na zhodnotenie rizika z vedeckých dôkazov, pretože v EÚ je aj to veľmi smutné. My sme úplne závislí od princípu obozretnosti a to absolútne nesúvisí so zdravým rozumom. Ak rozšírime tento princíp obozretnosti na všetky ďalšie aspekty života, tak ak by sme tak učinili, tak by sme stávali iba bungalovy, pretože predsa schodiska môžu byť nebezpečné, môžete z nich spadnúť. Takže ak naozaj chcete uplatniť princíp obozretnosti na normy v stavebníctve, tak by sme nestávali schodové domy, iba bungalovy. Ako som povedala, ale konkrétne v tomto výbore, ale vôbec všeobecne aj v EÚ, my stále trváme, žiadame na tom, že všetko potrebné reglamentovať a vychádzať z princípu obozretnosti a teda je tu obrovská túžba niektorých kolegov zakázať glyfosát a zakázať všetky chemikálie. Ale ja viem z diskusí s kolegami, že sú ľudia, ktorí by zakázali chemikálie, či sú bezpečné alebo nie. Jednoducho sú to chemikálie, treba ich zakázať. A ja teda som nemala veľa príležitostí položiť otázky takýmto rozumným a významným zástupcom. Ja by som sa opýtala takto. U vás, vo vašich krajinách, viete si predstaviť spôsoby, akými by ste chceli zmeniť alebo zlepšiť procesy, ktoré používate pri povolovaní takých chemikálií, o ktorých tu hovoríme? Um, Je to náročná otázka. Ťažko mi na ňu odpovedať, pretože ja v podstate na mňa sa vzťahuje legislatíva a som viazaný rozhodnutím parlamentu, takže vykonávam svoje povinnosti podľa platnej legislatívy, ale ja poviem, že momentálne v Európskom parlamente sú navrhované určite zmeny tejto legislatívy, niektoré z nich zlepšia naše procesy, ale samozrejme tie ešte musí schváliť Austrálsky parlament. Takže, ako som hovoril v úvodnom vystúpení, uvedomujeme si, že sa svet mení, že sú tu nové technológie a že sa musíme prispôsobiť, musíme byť flexibilní, tak aby sme sa prispôsobili novým technológiám a zmenám prostredí, ku ktorým jednoducho dochádza. Čiže neustále sa snažíme zlepšovať a neustále zlepšovať to, čo regulujeme. A vždy vychádzame z hodnotenia rizika a z vedeckých podkladov. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pekne, pán predseda. V Kanade my sme vždy otvorení zmenám e, v obchodných praktikách. Chceme zabezpečiť, aby náš proces bol efektívny. Vždy chceme zabezpečiť to, aby sme boli čo najtransparentnejší. A vždy vieme, že sa dá v oblasti transparentnosti e, robiť vždy viac. A samozrejme budeme stále pokračovať, budeme vždy využívať tie najlepšie vedecké e, dôkazy, ktoré máme jedna vec, v ktorej sa môžeme e, zlepšiť, je komunikácia v oblasti rizika. Hodne sa diskutuje o tom, čo je riziko, čo je nebezpečenstvo ako hazard. E, možno, že by sme mali mať jasnejšiu komunikáciu s verejnosťou práve o týchto témach, o témach rizika. Ďakujem. Ja súhlasím s vyjadreniami kolegov. Doplním k tomu len toľko, že my sa stále snažíme zlepšiť náš proces. Nie len, že to je povinnosť, máme zákonnú povinnosť neustále skúmať naše procesy, ale aj interne vyzývame našich spolupracovníkov, aby hľadali nové možnosti a pravidelne komunikujeme s verejnosťou, pýtame sa ich, ako by sme mohli zlepšiť procesy, ktoré vedú k rozhodnutiam, ktoré príjmame. Ďakujem pekne. Ehm, nevidím, že sa ešte niekto hlási do diskusie, takže chcel by som samozrejme na úvod povedať pani McIntyre, že jej slova ma uistili. Ehm, je mi jasné, prečo ste VCR a e, ide vám o demokraciu, je to úplne jasné. A keďže je to téma, diskusia, ktorá je aktuálna a zaujíma mnohých z nás, tak e, či tu je viac rizika alebo nie. Dobre, ale tu otázky Nevieme tu porovnávať, či ide o riziko alebo nie. Ide o to, tá otázka znie o priateľnosti alebo nepriateľnosti rizika. To znamená, sú hodnoty, údaje, tu nehľadám teraz odpoveď, len snažím sa tak v podstate nejak e, e zaramcovať tieto otázky. My ako zákonodarcovia e, chceme si uvedomiť, že sú tu vedecké aspekty a politické aspekty a tú rovnováhu, ktorú musíme nájsť. Pán Parker hovoril o bezpečnosti, o efekt účinnosti, o ekonomických aspektoch. Áno, to je aj politický aspekt, musí, ktorý musí zadefinovať ten kurzor. Ak e, to znamená, musíme hovoriť o, o modeloch pretože to sú témy, o ktorých hovoríme, je to svet polnohospodárstva, ale myslím si, že tu sú témy, kde je aspekt politický a aspekt vedecký a myslím si, že navzájom sa doplňajú, aby sa zadefinovala dobrá vízia spoločného vývoja. A je tu ďalší aspekt, na ktorý som chcel upozorniť tých z vás, čo ste tu ešte ostali. Ide o spoluprácu. Od začiatku našich prác sme mali viacero vypočutí európskych agentúr, väčšinou európskych agentúr, e, takisto aj zastupcov e, agentúr OECD, ako dnes. A samozrejme, že sú rozdielne prístupy, keď sa pozrieme na prístupy. Aj keď máme spoločný záujem, e, sú tu veľké národné spoločnosti, ktoré robia výskum. Máme v podstate pred sebou veľké, veľké e, firmy, ktoré sa zameriavajú na výskum. Potom tu máme sektor priemyslu, a potom máme verejný výskum, ktorý je naozaj fragmentizovaný. Každý štát má svoju vlastnú agentúru a vidíme, že každý má inú metodiku, iné pracovné postupy. E, a napríklad, keď sa pozrieme na EFSA, o tom, čo vraj pani Ajúzo a SIRK, vidíme, že prístupy a metódy práce sú nie také isté, keď sa pozrieme na jednotlivé národné agentúry. Každá má svoj prístup a ja si myslím, že by sme získali z toho, ak by sme mali niečo na európskej úrovni, alebo aj možno viac, ak by sme ešte viac spolupracovali, mali väčšie synergie aby sme spájali prácu, aby sme efektívne mohli politikom, ktorí sme, dať tie prvky, ktoré potrebujú, aby sme vedeli, čo je nepriateľné riziko, čo je priateľné riziko. Neexistuje absolútna pravda, musíme sa posúvať pred, ale chceme zabezpečiť to, aby občania, ktorí e, či už pijú vodu, dýchajú vzduch alebo jedia jedlo, aby všetky tie molekuly, ktoré e, ich obkopujú, neohrozili ich zdravie. V podstate to musíme riešiť kolektívne. Každý na svojom mieste sa musí snažiť zlepšiť Samozrejme musíme dodržiavať určitú hierarchiu noriem a tak ďalej. Ale všetci musíme spojiť naše aktivity a našu prácu, takže chcel by som sa vám všetkým poďakovať. Uh, viete, vedeli sme, keď sme si vybrali vás troch, že tu budeme hovoriť o rôznych prístupoch. O to tu ide, o tá bola, to bola vlastne téma tejto diskusie. Bolo to veľmi bohaté a zaujímavé vypočuť si vaše názory, názory na to, ako vy fungujete a dozvedieť sa o modalitách a, a vašej práce a, a porovnať to s prácou agentúry Európskej únie. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem za to, že ste odpovedali ďak- na otázky, ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto diskusie. E, ďakujem vopred aj za to, že nám pošlete neskôr tie informácie, ktoré sme žiadali, zverejníme to cez webovskú stránku. A Takisto čo najskôr, e, ak dostaneme tie ďalšie informácie, tak ich zverejníme na webovskej stránke. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem za veľmi plodnú výmenu názorov, ktorá určite obohatie správu, ktorú čoskoro budeme mať na stole. A tu chcem pripomenúť Mark Stajs a pani Linz, aby efektívne pracovali pri príprave správy. Ďakujem vám všetkým pekne a ďakujem, že ste tu ostali až do konca dnešného rokovania.